qui nous avons commencé là. Ah, il faut lui dire d'entrer tout de suite. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vous demande de... Dámy a páni, začneme. Poprosím vás, aby ste si sadli na miesto a budeme pokračovať podľa programu, alebo začneme podľa programu. Najprv schválime návrh programu schôdze. Všetkých vítam. Má niekto nejaké pripomienky alebo komentáre k návrhu programu schôdze? Nikto. Takže budeme považovať návrh programu schôdze za schválený. Bod číslo 2. Schválenie zápisnice z predchádzajúcich schôdzí. To boli schôdze z 2. a 3. septembra a 5. a 6. oktobra 2009. Zápisnice ste prednedávnom dostali. Ak máte nejaké poznámky, poprosím vás, aby ste ich adresovali sekretariatu pred koncom tohto stretnutia. Inak ich budeme považovať za schválené na konci tejto schôdze. K bodu 3 Nemám žiadne špecifické oznámenia, takže môžeme hneď ísť k bodu číslo 4. To sú oznámenia Európskej komisie. Pán Jansen chce sa vyjadriť, takže nech sa páči, máte hneď slovo. Ďakujem. Len som veľmi rýchlo chcel informovať zo strany komisie minulý týždeň 21. apríla Komisia schválila jarný balíček. Sú to dve oznámenia. Prvé o akčnom pláne, ktorý má 12 bodov na podporu rozvojových miléniových cieľov. Je tam 5 pracovných dokumentov. Prvý k pokroku týchto miléniových cieľoch. Druhý, pomoc obchodu. To sú správy o pokroku za rok 2010 tretí financovanie rozvojovej pomoci, štvrtý dokument, pracovný program na roky 2010-2013 o koherentnosti rozvojových politík a piatý dokument, o účinnosti pomoci. Je tam aj druhé oznámenie v tomto balíčku, ktoré sa týka daňových otázok a tam sú tiež pracovné dokumenty. Takže toto bol ten balíček, bolo aj tlačové komunike a tieto dokumenty sú k dispozícii na našej web stránke. Ďakujem, ďakujem, hovorí pani predsedajúca, pani predsednička. A teraz bod 5 nášho programu. Nedostali sme žiadnu otázku na komisiu na dnešnú schôdzu, takže môžeme ísť priamo k bodu 6. Štrukturovaný dialog o politických a legislatívnych prioritách na rok 2011. Je to výmena názorov s pani Kristalínou Georgiovou, ktorá je komisárkou pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia. Ja ju zdravím a vítam medzi nami. Donc nous avons maintenant le plaisir Máme čest privítať medzi nami pani Georgievu, je to komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia k bodu štrukturovaný dialog o politických a legislatívnych prioritách na rok 2011. Pán Lene, ktorý predseda konferenciu predsedov výborov, aby sme viedli štrukturovaný dialog a táto príležitosť nám umožňuje venovať sa rôznym legislatívnym a politickým aktivitám a tieto potom zašleme pánovi Lenemu. Mali by sme sa sústrediť predovšetkým na legislatívny program a program komisie na rok 2011 viacej ako 2010, pretože tento bol publikovaný 31. marca 2010 Cieľom tohto dialógu je, aby sme si vymenili názory na tieto aktivity na rok 2011 a tiež naplánovať tieto aktivity roku 2011 vzhľadom na naše priority. Pani Georgieva, nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la rapporteure permanente. Ďakujem Ďakujem, pani stála spravodajkyňa. Vážené dámy e, a páni, ctení poslanci, milí kolegovia, je pre mňa veľkým potešením, že môžem opätovne predstúpiť pre výbor pre rozvoj. V našej práci vaše reakcie, vaše usmernenie e, sú pre nás mimoriadne dôležité Máme pred sebou viaceré výzvy, ktoré nie sú vôbec triviálne. Prvým bodom dnešného programu je prezentácia pracovného programu, teda priorit pracovného pro- programu, ktoré spadajú pod e, môj portfólio. E, došlo ku viacerým zmenám v porovnaní s minulým rokom, keď e, komisia začala plánovať a pripravovať program, e, programy na rok 2010. Vzýšiel nový parlament, e, e, bola menovaná nová komisia, a poprvýkrát máme e, e, postkomisára pre humanitnú pomoc a krízovú reakciu. Čo je však dôležitejšie, je to, že z hľadiska inštitucionálneho e, vývoja došlo ku tragédii na Haiti, erupcii sopky, ktorá spôsobila úplný chaos z hľadiska leteckej prepravy Došlo k e, zaplavám e, e, vo Francúzsku, e, pri ktorých prišli o život viacerí ľudia. A to opätovne e, upriamilo pozornosť na kapacitu nášho e, špeciálneho týmu na reakcie na m, prírodné katastrofy. Z tohto hľadiska v e, v súvislosti s institucionálnymi zmenami a najnovšími udalostiami považujem za dôležité, aby som vás oboznámila s prioritami na tento rok a na nasledujúci rok, rok 2011. Našim e, e, zásadným cieľom je postupiť v procese posilnenie e, kapacity Európskej únie z hľadiska reakcie na prírodné katastrofy. Budeme spolupracovať s Kari Eštenovou a s ostatnými odbormi komisie. Vzniká nová dynamika z hľadiska toho, ako by sme vedeli kolektívne posilniť e, kapacity Európskej únie z hľadiska reagovania na takéto udalosti. Tým priamo reagujeme na signály, ktoré nám vysiela príroda. Prírodné katastrofy sa zdajú e, e, byť častejšie, intenzívnejšie a v čase, keď máme obmedzený rozpočet, musíme veľmi obozretne pristupovať k posilneniu koordinácie. A preto chcela by som navrhnúť E, oznámenie o posilnení e, e, kapacity Európskej únie z hľadiska reagovania na prírodné katastrofy. Chcem to predložiť koncom tohto roku. Našim cieľom je zvýšiť efektivitu, koherentnosť a viditeľnosť našich reakcií na takéto prírodné katastrofy. Aby sme dosiahli naše maximálne ambície a to na základe pevnej zhody chcem usmerniť túto prácu na základe komplexného prístupu, ktorý bude zahrňať nasledovné prvky. Poprvé, bude sa e, e, venovať na vývoj situácií vo vnútri Európskej únie a mimo Európskej únie. Po druhé, budeme posudzovať kapacitu Európskej únie e, za rôznych scenárií, scenárov. Nielen v prípade obrovských katastrof ako na Haiti, Našťastie, takéto e, katastrofy sú skôr výnimkou a nie pravidlom. Po tretie, e, urobíme všetky kroky, posúdime všetky kroky, počnú s pripravenosťou. E, ospravedlňujem sa, neviem prísť na správne slovko. Ospravedlňujem sa ešte raz. Trošku sa nesítim dobre a som pod vplyvom e, e, liekov, takže ak strácam e, myšlienku, tým sa to vysvetľuje. Hovoríme o pripravenosti na prírodné katastrofy. Chceme vedieť reagovať tak, aby sme mohli reagovať efektívne z hospodárskeho hľadiska a z hľadiska účinkov. Chceme, aby každá koruna, každý cen, ktorý my nalazíme, čo najvyšší E, prínos 4-5 e, násobných porovnaní s tým, čo do toho investujeme. E, oznámenie prípravia návrhy vzhľadom na komplementaritu troch základných prvkov humanitnej pomoci, civilnej ochrany a využitie vojenských prostriedkov, keď sú potrebné v prípade veľkých katastrof. Vzhľadom na význam tejto problematiky, Chcela by som, aby táto činnosť bola maximálne otvorená, aby zahrnula čo najviac osôb do konzultácií. Chceme si vypočiť názory Európskeho parlamentu, národných parlamentov, členských štátov, eh, humanit subjektov organizácií eh, civilnej obrany, samozrejme predstaviteľov eh, vojakov. Mimochodom, dnes ráno sme sa rozprávali s ministrami obrany a bolo veľmi príjemné e, zistiť, že existuje veľký záujem z ich strany o účasť na takých aktivitách a sú e, odhodlení podporiť e, Európsku zhodu z hľadiska humanitnej pomoci. Vďaka tomuto dialogu komisie v roku 2011 predložil legislatívny návrh hľadom nástrojov civilnej ochrany. Zohľadníme pritom pilotné projekty a prípravné aktivity, ktoré navrhuje Európsky parlament, eh, navrhoval počas ostatných rokov. To je moja prvá priorita. Eh, druhým dôležitým bodom programu na rok 2010 je eh, záležitosť, ktorá je niektorým kolegom veľmi blízka, kolegom, ktorí rokovali v rámci Európskej konsensu o humanitnej pomoci. V roku 2010 urobíme revíziu implementácie akčného plánu E, tento plán sa osvedčil a v súčasnosti predstavuje referenčný bod a zase dnes ráno viacerí ministri obrany, e, obrany spomenali takýto konsens, takúto zhodu ako východisko pri reagovaní na prírodné katastrofy. Napriek tomu, napriek tomu, že sme robili veľký pokrok, musíme využiť túto príležitosť a dívať sa do budúcnosti a uvažovať o tom, čo ešte treba urobiť, e, čo treba urobiť inak, aby naše e, aktivity boli maximálne efektívne. A tým sa samozrejme dostaneme do e, prípadných návrhov konkrétnych politikov pre rok 2011 a neskôr. Toto, táto revízia bude príležitosťou pozrieť sa na súčasnú úpravu humanitnej pomoci nariadenie o humanitnej pomoci. Ako vieme, eh, nariadenie sa osvedčilo, ale pochádza z roku 86. A vtedy sa eh, nenov, no, nenovelizovalo. A súčasný svet 2011 eh, a nasledujúce roky to je niečo iné, ale preto si myslím, že treba sa dopracovať do bodu, keď náležitým spôsobom budeme môcť novelizovať toto nariadenie. Ďalšou dôležitou iniciatívou, a mimochodom, e, túto otázku niekto mi položil, keď som tu bola minule vo februári počas vypočutia. Je to oznámenie o e, e, Európskom dobrovoľníckom zbore na základe článku 24, 2014 prepáči Lisabonskej zmluvy. Toto oznámenie sme plánovali na jeseň a vnímame to ako platformu, ktorá umožní európskym občanom, najmä mládeži, keď nielen mládeži, pretože e, mládež vnímame ako e, mladých odborníkov, ktorí e, majú skúsenosti a môžu sa podielať na humanitných aktivitách s tým, aby vedeli prispieť k prejavu európskej solidarity po celom svete budeme e, e, posudzovať existujúce e, dobrovoľnícke programy a v Bruseli plánujeme zorganizovať konferenciu s tým, aby sme mohli hovoriť o viacerých hľadiskách, vy, usporiadať výmenu názorov a samozrejme pozveme aj Európsky parlament na túto konferenciu. Toto oznámenie pripraví pôdu na pre, prepačte, legislatívny návrh pre dobrovoľnícky zbor na jar prepáčte, na jeseň 2011. E, to bude v rovnakom čase, ako sa bude konať rok e, dobrovoľníckej práce. Viem, že e, vo vnútri a mimo humanitných organizácií existujú obavy, že urobíme niečo neobvyklé a že získame mladých ľudí, ktorí nemajú profesionálne skúsenosti, nemajú rozum, eh, ale chcem vás eh, ubezpečiť, že budeme prísne uplatňovať dva eh, základné princípy. Jednak chceme zabezpečiť, aby sme mali mm, splnené určité profesionálne štandardy z hľadiska poskytovania humanitnej pomoci a po druhé budeme zabezpečovať, zaistovať bezpečnosť pracovníkov tohto zboru. Ešte niektoré ďalšie dôležité iniciatívy zásadného významu Jednak oznámenie o humanitnej potravinovej pomoci z marca, 31. marca tohto roku. Prečo to spomínam? Toto už to urobilo, ale čo je najdôležitejšou hodnotou oznámenia, je jeho realizácia. A po humanitnej stránke sú tu dve, dva kľúčové prvky. Jednak podpora E, e, zabezpečenie potravinovej pomoci lokálne v krajine alebo e, v, to, v samotnom regióne s tým, aby sme nielen krmili ľudí, ale zabezpečili život, bytie pre polnohospodárov. A keďže Európska únie zohráva kľúčovú úlohu, ale nie všetci sledujú Európsku úniu a treba získať ďalších darcov pre tento veľmi progresívny prístup k e, potravinovej pomoci. A preto tak zdôrazňujeme implementáciu a v rámci toho sa dostaneme e, k vám späť a budeme si vymeniať e, získané skúsenosti. A teraz by som chcela prejsť k ďalšiemu príbuznému bodu. Ide o výzvu, aby všetci darcovia spojili pomoc s obnovou. Keď poskytujeme potravinovú pomoc tým, že kupujeme potraviny priamo na mieste, e, spájame e, takúto pomoc e, s rozvojom. A tento princíp by sme mali použiť za každým, keď my poskytujeme humanitnú pomoc. Treba uvažovať o možnostiach pripraviť humanitné operácie tak, aby sme zároveň podporili rozvoj Treba uvažovať o tom, ako kolektívne spolu s kolegami to dosiahnuť, aby sme spojili pomoc s obnovou a rozvojom. LLRD e, v angličtine. To musí mať význam pre obyvateľov e, tých krajín, ktorým poskytujeme takúto pomoc. Tým sa dostávam k poslednej poznámke. E, um, ďalšia problematika, kde budeme pokračovať v interakcii s vami, je to dostupnosť finančných prostriedkov a efektivita našej pomoci. V otázke dostupnosti finančných prostriedkov. Ako viete, 9 e, z 10 posledných rokov museli sme e, používať rezervný rozpočet, pretože Mm, e, to si vyžadovali e, obmedzenie našej finančnej kompozity. Treba o tom premyšľať a treba mm, zabezpečiť mm, e, náležité finančné prostriedky pre humanitnú pomoc s tým, aby sme aspoň mohli jednoduchšie zabezpečovať transfer prostriedkov z mimoriadného z rozpočtu na mimoriadne účely. V súčasnosti to je veľmi zložité a neumožňuje to nám promptne konať, konať tam, kde sú potrebné e, e, prostriedky navyše. Napriek všetkým problémom sme presvedčení, že naša hlavná povinnosť voči vám a daňovníkom spočíva v tom, aby každé vynaložené euro bolo vynaložené e, náležitým spôsobom a aby sme mali o tom príslušnú evidenciu. A ešte jedno slovko ohľadom zabudnutých kríz. Váš výbor e, veľmi efektívne e, nás nabada k tomu, aby sme nezabudali na takéto zabudnuté krízy, aby sme sa e, snažili ich riešiť a chcem vás ubezpečiť, že budeme naďalej v tomto smere pracovať a minimálne 15 nášho rozpočtu budeme rezervovať práve na tento účel. Sme na začiatku Eh, obnovenie krízy, mám na mysli situácie v regióne Sahel. Eh, vidím, že eh, máme tu kolegov z riaditeľstva ECO. Musíme vzdať im hold. Boli dobre pripravení a vždy vyčleňovali, vyčleňovali prostriedky, napríklad ďalších 24 miliónov eur. Vieme, že tam znova vypohne kríza, že ľudia budú hľadovať Takže týmto by som chcel ukončiť e, úvodné slovo. Ďakujem pekne za túto príležitosť, e, za možnosť poukázať na naše e, zásadné priority a veľmi sa teším na vaše pripomienky a návrhy, ale aj na otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárke a teraz dávam slovo pánom poslancom. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem. Mám dve otázky. Predovšetkým chcem poďakovať za vašu prezentáciu. Je veľmi zaujímavé dozvedieť sa, čo sa chystá. Sú tam mnohé dobré návrhy. A teší ma aj to, že sa myslí na stratégie nezastavenia humanitárnej pomoci, ale práve naopak jej rozvoja do stavu nástroja, ktorý posunie veci na vyššiu úroveň. Čo sa týka konzultačného procesu s Európskym parlamentom a podobne aj vo vašej o, ostatnej práci, e, chcem sa spýtať na, na konkrétnosti, ako to bude fungovať. Vždy nám budete predstavovať svoje návrhy? A, ako to v praxi bude vyzerať, keď táto konzultačná procedúra bude bežať, aby sme sa vyhli tomu, že vy predložíte nejaký návrh a nebude dosť času ho prediskutovať. Všetko toto sa bude týkať aj rozvojových krajín, pomoci a podobne. Moja druhá otázka sa týka toho, ako budeme postupovať, keď už sa katastrofa udeje. Čo si myslíte? Aká bude vaša úloha? Úloha vášho kabinetu, v oblasti prevencií takýchto katastrof pri zmenách klímy, pri rozličných politikách v tejto oblasti. Myslíte si, že kolegium vás podporí vo vašej silnej ústrednej roli v týchto oblastiach? Ďakujem. Eh Takže odpovieme na túto otázku. Nech sa páči. Ďakujem za otázku. Najdôležitejšia priorita pre tento rok je reakcia Európy na katastrofy. Máme na to vypracovaný dokument, organizujeme sériu seminárov, kde sa o tom bude rokovať. Čo sa týka vyhodnotenia v polovici obdobia, akejsi inventúry, Myslím si, že práve toto nám dá dobrý obraz o tom, ako veci fungujú. Budeme komunikovať na otvorenom fóre a budeme používať aj nové médiá. Napríklad budeme mať dve hodiny vyčlenené, v ktorých sa budú môcť ľudia pýtať otázky, aj keď tu fyzicky nebudem prítomná. A čo sa týka dobrovoľníkov, o tom bude konferencia v Bruseli. Okrem tejto konferencie však budú spoločné zasadnutia s do- organizáciami dobrovoľníkov, ktorí nám vysvetlia, čo by mohlo byť zmysluplné, v čom by bolo dobre pomáhať. Ak by ste mali námety k prioritám a budete proaktívni, aktívni a jednoducho sa vy obratíte na náš kabinet, budeme vám veľmi vďační. Verím v štrukturovanejší prístup, semináre, konferencie a otvorené fóra, pretože vtedy sú ľudia, tak povedia, na tej istej lodi a je to celé organizovanejšie. Čo sa týka e, odpovede a pripravenosti na katastrofy. V júni 2009 sme vypracovali stratégiu pre EÚ na to, ako zareagovať na katastrofy. Myslím si, že tento dokument je veľmi dobrý základ ktorý integruje náš prístup k riešeniam krízy, k reakciám na krízové stavy, katastrofické stavy. Ja osobne aj moji kolegovia veríme, že reakcia na krízu je len istou e, skratkou a je oveľa lepšie sa sústredovať na prevenciu a lepšiu prípravu na to, čo sa môže stať. Budem to ilustrovať konkrétnym príkladom. Spolupracujeme s krajinami, kde hrozí sucho a zároveň zhromažďujeme humanitárnu pomoc, ktorá v prípade toho, že sucha, sucho udrie, sa dá uvoľniť. Zároveň e, školíme komunity, ako lepšie odolávať takýmto stavom veľkého sucha. Pravidelná pomoc humanitárne napríklad v krajinách, kde pravidelne sú ľudia postihnutí hurikánmi, zahrňa aj systém včasnej výstrahy pre ľudí, ktorí môžu byť potenciálne ovplyvnení hurikánom a vtedy e, humanitárna pomoc ako taká nie je už centrom diania. Ide tu naozaj aj o prevenciu a výstrahy. Myslím si, že keď pracujeme takto, dostávate, dostávajú daňoví poplatníci lepšiu hodnotu za svoje peniaze. Merci. Ja ti e, ďakujem. Páni poslanci chcú ešte položdené otázky? Ja by som možno položila jednu otázku. Hovorili sme o, o organizovaní tých európskych dobrovoľníkov. Mohli by ste nám niečo povedať o štatúte, financovaní, o spôsobe a fungovaní tohto organizmu a popri tých, popri tých klasických humanitárnych organizmoch? Sme na začiatku cesty. Zabezpečili sme skupinu odborníkov, a ktorí sa zapoja do prípravného procesu odborným, profesionálnym spôsobom. Viedli sme konzultačné rokovania s dobrovoľníckými organizáciami a zistili sme, že existuje tu veľký záujem zo strany členských štátov, ktoré, bolo, ktoré boli aktívne pri zostavovaní takýchto organizácií. Napríklad vo Francúzsku som hovorila s ministrom zodpovedný za túto agendu a potom sme sa venovali aj špecializovaným témam, napríklad e, Lekári bez hraníc je takou špecializovanou organizáciou, alebo Telekom bez hraníc. Zároveň sme pracovali v technicko-inžinierskej oblasti Jednoducho sme sa obratili na ľudí, ktorí pracujú v týchto odbornostiach a spracovávame ich odpovede. Už teraz sme zistili, že je veľmi dôležité vyjasniť si mandáty a to, čo chceme dosiahnuť. Po druhé, je veľmi dôležité zabezpečiť na to, čo chceme dosiahnuť peniaze. Pretože ak len niečo vyhlasíme s veľkými fanfárami a o dva roky neskôr nemáme veľmi čo ukázať ako výsledok, to by nebolo v poriadku. Ale ako som povedala, sme na začiatku celého tohto procesu, ale koncom leta si myslím, že budeme mať oveľa viac informácií. Ďakujem pekne. Ešte pani Keller požiadala o slovo. Chcem sa spýtať eh, na otázky, priorít, ale zároveň aj na Haiti. Koľko finančných prostriedkov, ktoré členské štáty EÚ slúbili, boli už vyplatené na nejaké účty niekde na Haiti? <laughs> This is, uh, the... Miliarda 200 tisíc. Je to otázka za milión 200 tisíc. Povedala by som, že Komisia sa zaviazala prispieť a tieto peniaze sú postupne uveľňované. Čo sa týka členských štátov, aby som bola k ním spravodlivá, deje sa toto. V mnohých krajinách EÚ sa diskutuje, či sa pripoja k trastovým fondom, kde sú viacerí darcovia do, dovedná, alebo či budú mať programy a aktivity, prostredníctvom ktorých budú pomáhať Haiti. Ešte to trochu potrvá, aby som vám mohla odpovedať na otázku, koľko peňazí už prišlo. Ale možno by som sa s vami mohla podeliť o iné výsledky z iných debat. Myslím si, že to, ako sa pomáhalo Haiti, že to bolo neuveriteľné. Komunita darcov dokonca aj z krajín, kde nie sú veľmi bohatí ľudia, vyzbierali mnohé prostriedky, veľkú výšku sum a tým sa nastavila látka na humanitárnu pomoc veľmi vysoko. A naozaj sa tu vytvoril mechanizmus, kontroly týchto peňazí. Clintonová nadácia a ďalšie nadácie naozaj budú striehnúť na to, ako sa nakladá s financiami. Sľúbili, že budú obozretní a monitorujú, budú monitorovať. A nepôjde len o reči, ale naozaj skontrolujú, či sa dostali peniaze tam, kde boli najviac potrebné. Viac vám k tomu neviem povedať, je mi ľúto. Ďakujem. Je nejaká ďalšia otázka? Takže môžeme ísť k bodu číslo 7 o medzinárodnej konferencii darcov s názvom Smerom k novej budúcnosti pre Haiti, ktorá sa konala 31. marca 2010. Ja som bola na čele delegácie v New Yorku a ja vás o chvíľu budem informovať o záveroch tejto delegácie, ale e, rada by som privítala tých, ktorí sa ktorí teda e, sú ochotní sa zúčastniť našej výmene názorov. Bude to aj pani Kristalina Georgieva, ktorá bola aj súčasťou našej parlamentnej delegácie, ktorá tiež vystúpi so svojimi závermi. Potom je tu pán Jason Jean Yves, ktorý je starostom mesta Port-au-Prince a my mu ďakujeme, že je e, prítomný tu medzi nami. Potom dáme slovo pani Benedikt Ermelen, ktorá predstavuje New York a pani Mirtu Kolár, ktorá je riaditeľkou Svetového potravinového programu pre Haiti. Ak dovolíte, na úvod stručne prednesiem zápisnicu alebo informácie o našej parlamentnej delegácie. Mala som príležitosť byť na čele tejto ad hoc delegácie v New Yorku, bol tam aj pán Gerens, Okrem drámy a situácií na Haiti, tak už sme v Európskom parlamente viedli viackrát rozpravu, predovšetkým na našom výbore a tiež e, parlamentnom zhromaždení AKTEU. E, s komisiou a s radou sme e, rozvíjali vzťahy a vyslali sme parlamentnú delegáciu EÚ, Rovnako bola pritomná aj pani Kety Ashton, ako aj ďalší predstavitelia, ako napríklad pán komisár pre rozvoj PIBALS a pani komisárka Georgieva, ktorá má na starosti humanitárnu pomoc a medzinárodnú spoluprácu. Aby sme maximalizovali prítomnosť EÚ v New Yorku, zorganizovalo sa viacero prípravných schôdzi 29. a 30. marca boli to stretnutia s diasporou z Haiti, ale aj s takými organizáciami, ako je UNC, UNICEF, s NGOčkami a tak ďalej. E, bola tam konferencia Brazília, Kanada, EU, Španielsko a Francúzsko a na tejto konferencii e, sa e, prislúbili na nasledujúcich 6 mesiacov celé 5,3 miliardy dolárov a 3,9 miliónov, miliard dolárov haitská e, vláda dostala na prvú etapu obnovy 1,9 miliard eur. EÚ je jedným z najväčších donorov. Ide o čiastku, kde sú príspevky Európskej komisie 620 miliónov a jednotlivých členských štátov a pani Eštonovo poukázovala na potrebu dlhodobej stratégie minimálne na 10 rokov, aby sme podporili obnovu krajiny. Veľa sa hovorilo o zmene metódy, o tom, akým spôsobom sa poskytujú fondy a tak ďalej. Táto zmena metódy by mala vychádzať z toho, že by sa mal podporovať Národný akčný plán pre obnovu a rozvoj. Tento plán obsahuje priority vlády, pre územné plánovanie, ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu obnovu krajinu. V tomto pláne sú opísané aj rôzne finančné mechanizmy a potvrdzujú, že haitská vláda očakáva masívnu pomoc jednak vo finančnej stránke, ale aj prostredníctvom rôznych fondov viacerých donorov pod záštitou Svetovej banky Tiež by e, sa mala vytvoriť e, dočasná komisia, ktorá bude sledovať e, postupovanie tejto pomoci od rôznych donorov. Aby sme boli dostatočne transparentní, tak sa uvažuje o vytvorení elektronickej platformy na internete, ktorá umožní kontrolu poskytovania financií od jednotlivých donorov. Boli vyvinuté obrovské úsilia v oblasti koordinácie, e, transparentnosti a potvrdil sa ich význam na tejto konferencii. Na tejto konferencii prebehli aj viaceré multilaterálne stretnutia a tam sme vyjadrili obavy nad humanitárnou situáciou na Haiti. Bezdomovci, ktorí naďalej ešte žijú e, pod holým nebom, potrebujú pomoc a to čím skôr. Eh, jednak musia byť predovšetkým aj korektne informovaní o tom, akým spôsobom im táto pomoc bude poskytovaná. Či už ide o rekonštrukčný plán alebo ďalšie priority, sme hovorili o tom, aby také kľúčové oblasti ako polnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť, aby tie boli eh, v tej prvej línii zlepšenie správy veci verejných a boj proti korupcii tiež musia figurovať na čele týchto priorít, aby sme nastolili dôveru občanov v haitské orgány. Rovnako e, sú potrebné kontrolné mechanizmy, aby sa znížilo riziko zneužívania fondov. Sprostredkovateľský výbor pre obnovu Haiti, ktorý sa neskôr zmení na rozvojovú agentúru, tak tento organizmus by mal prijať jasné pravidlá aj pre verejné zákazky, aj pre nábor personálu, aby sa zabránila konfliktu záujmov. Už e, pred e, zemetrasením na Haiti boli veľké problémy e, s rozvojovou pomocou a preto je potrebné, aby systematicky sa vytvárali také opatrenia, ktoré tento postup a mechanizmus urobia účinnejší rovnako špecifické opatrenia miestnych orgánov, ktoré majú vytvárať lokálne projekty. Delegácia nástojila na tom, aby sa e, správa fondov robila transparentne, aby Haiti správne využila aj rozpočtovú pomoc a táto pomoc sa musí veľmi prísne zanalizovať, predovšetkým pokiaľ ide o financovanie z verejných fondov. Tiež sme chceli informácie o vytvorení fondov pod záštitou Svetovej banky a tiež sme chceli vedieť, akým spôsobom tento fond bude fungovať a na to potrebujeme podrobnú analýzu, hlavne ak sa to bude robiť eh, vo fáze prípravy programov Tiež sme vyjadrili želanie, e, že budeme veľmi podrobne sledovať tento rekonštrukčný obnovný e, proces a napríklad raz za tri mesiace sa budeme stretávať s Európskou komisiou, aby sme zanalizovali, či naša finančná pomoc sa používa transparentne a užitočne a účinne správa je v sále k dispozícii vo francúzštine a bude k dispozícii čoskoro aj v anglickej verzii. Ďakujem za vašu pozornosť a teraz e, začneme s výmenou názorov. Nech sa páči, pani komisárka, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pani Stigler. Mala som možnosť povedať, že na, naozaj e, na nás dynamika konferencie urobila obrovský dojem. Je to ako voda veľmi dynamická. Takže nebude sa to volať Chod Fontaine, me, lo dynamique. Takže prvé, čo som chcela povedať, je to, že Európska únia sa veľmi aktívne zúčastnila na prípravách a samotnom priebehu konferencie na Haiti. A pani Štifler láskavo povedala mi, keď som keď sme mali bilaterálne rokovania aj počas samotnej konferencie, se, e, ma nahradila e, na moje mieste. Ale pokiaľ ide o konkrétne aktivity. Mali sme konzultácie e, v Bruseli s komisárom e, Pibalsom, teda ktorý organizoval e, komisár Pibals a v New Yorku spoločne sme to rokovali, o tom rokovali s bývalým prezidentom Clintonom a európsky mimovládky hovorili o výsledkoch konzultácií v Bruseli a veľmi presadzovali otázku potravinovej bezpečnosti pre Haiti a zvýšenie produktivity polnohospodárstva. Počas tohto rokovania sme sa snažili sústredovať na problémy, ktoré súvisia s dlhodobým rozvojom a nie e, e, e, s okamžitou reakciou na katastrofu. A nie len na e, obnovu toho, čo bolo zničené e, zemetrasením. E, toto stanovisko EU, e e, e, e, všetkých členských štátov a poslancov e, E, spočívalo v tom, že sme kladli dôraz na rozvoj e, pre Haiti s tým, aby krajina nielen e, sa obnovila, ale sa obnovila trvalo držateľným spôsobom. Po druhé, počas zasadnutí venovaných sľubom pre mňa bolo pre mňa ako Európanku bolo veľmi príjemné počúvať že v Európskej únii sa všade hovorilo e, s použitím e, jednotných čísel. Spoločne máme veľmi silné postavenie otázky humanitnej pomoci a rozvojovej pomoci. Ale treba vzdať hold samozrejme aj členským štátom, e, pretože aj ich intervencie samozrejme posilňovali pocit solidarity z Haiti a naše vnímanie e, potreby poskytnúť pomoc haitskej vláde alebo takým prioritám ako decentralizácia, mm, miestny rozvoj a, a na poskytnutie pomoci nielen v hlavnom meste Porto Prince, ale e, celej krajine. E, veľmi dôležitý argument, o ktorom sme hovorili, e, spočíva v tom, že proces bude dlhodobý. Jednak z hľadiska poskytnutia humanitnej pomoci aj dlhodobého rozvoja. Osobne si myslím, že ľudia, ktorí hovoria o dlhodobom rozvoji, majú predstavu o 10-ročnom horizonte. Títo ľudia sú krátko zráky, pretože bude to trvať podstatne dlhšie ako 10 rokov. Pozrime sa na transformáciu vo východnej Európe. Aj v Bulharsku, v mojej krajine, transformácia stále mm, pokračuje. I keď sme vstúpili do transformácie podstatne lepšie pripravení ako Haiti eh, sa dostalo do zemetrasenia. Takže dôraz na eh, eh, dlhodobý prístup potreba mať na zreteli mm, pôsobiť dlhodobo. To je ten signál, s ktorým sa stotožnila Európska únia ako celok. A tretia posledná poznámka spočíva v tom, že sme okamžite sa zaviazali, že budeme si plniť svoje záväzky. A samozrejme môžem hovoriť v mene komisie o tom, čo hovorí e, komisie. Pán komisár e, Pibal bol na Haiti minulý týždeň, podpísal 5 konkrétnych dohôd za, na 200 miliónov eur. Jednak ide o e, e, obnovu e, cesty z port čo je veľmi dôležité. E, ďalej obnova e, konkrétnych škôl, čo poskytne pomoc viacerým deťom. Po tretie, e, tretia dohoda e, je podpora, ide o podporu e, občianskej spoločnosti, nie o abstraktnú pomoc, ale prostredníctvom konkrétnych premyslených projektov. Štvrtá dohoda, pomoc decentralizácii, čiže budeme v oblasti humanitnej pomoci e, poskytovať pomoc tam, kde žijú ľudia. Nebudeme e, pracovať iba v Port-au-Prince, iba v jednej lokalite, pretože v opačnom prípade nebude možné e, znižiť ten tlak na Port-au-Prince. Teraz posúvame poskytnutie pomoci tam, kde žijú ľudia a tam musia vznikať aj nové pracovné miesta a komisár Peebles a kolegovia, ktoré sa venujú e, rozvoju, zobrali to k srdcu a realizujú projekty, mm, ktoré umožňa e, prispieť k väčšej decentralizácii. A napokon cieľ, piatým cieľom komisára Peeblesa bolo poskytnúť podporu obnove e, vládnych štruktúr, vrátanie priestorov, ale inštitucionálnych, riešenie inštitucionálnych otázok, odbornej prípravy a podobne. V mene e, kolegov z Ekonu a e, kolegov, ktorí sa zapodávajú humanitnými e, otázkami, veľmi pozorne sledujeme vývoj v teréne, adaptujeme sa na potreby, ale musím povedať, že humanitné potreby bude treba riešiť veľmi dlhodobo. A ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa aj vy tohto zúčastnili. Viem, že e, poslanci zvyčajne prichádzajú ako pozorovateľe, ale boli veľmi aktívnymi a hrdými členmi nášho týmu. E, zúčastnili sa mimochodom aj diskusie o potravinovej bezpečnosti, ktorú e, iniciovali naše mimovládky. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Dávam slovo pánovi starostovi páno, e, mesta Podoprez. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ale nemôžem hovoriť. Keby bolo možné kameru trochu presunúť, aby pán starosta mohol hovoriť. Ďakujem, hovorí pán starosta. Ďakujem ešte raz, pani predsednička, pani e, komisárka pre humanitárna pomoc. Pani Stala, spravodajkynia pre humanitárnu pomoc dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu. Na úvod by som rád poďakoval, že ste mi dali príležitosť, aby som vystúpil na pôde Európskeho parlamentu jednej z kľúčových inštitúcií EÚ na špeciálnom vystúpení o situácii na Haiti a o jej obnove. Predstavujem tu dnes hlavné mesto Haiti pod Oprens. Je to symbolické miesto kultúry, histórie haitských obyvateľov. Toto mesto bolo počas zemetrasenia 12. januára 2010 zničené takmer na 75 zastupujem aj Mestskú rada, radu, ktorá ma poverila, aby som e, vám vysvetlila, akým spôsobom my chápeme koncept alebo pojem rekonštrukcia obnovy, pretože tento pojem sa veľmi často zle chápe. Hej, bude veľmi ťažké za niekoľko minút vysvetliť všetky aspekty naše, našej navštívy a tiež to, ako vidíme obnovu Haiti, ale rád by som upozornil vašu, alebo upriamil vašu pozornosť na niekoľko bodov. Veľmi rýchlo budem hovoriť o výzvach obnovy Haiti. Ekonomické výzvy. Tak ako je to zrejme a tak ako to aj vyjadrila hajská vláda, ide predovšetkým o financiál investície, veľa peňazí. Veľký donory, investori e, používajú obrovské čísla. 31. marca medzinárodní donory zo 120 krajín dali 29 miliard e, dolárov, z toho 3 miliardy v ďalších dňoch, aby pomohli Haiti po zemetrasení. Investície sú väčšinou verejné a väčšinou verej, spravované verejnými inštitúciami a NGOčkami, ale sú aj e, súkromné zdroje. Ale nezávisle od pôvodu týchto financií a projektov my si myslíme, že by bolo absolútne potrebné aplikovať niekoľko princípov v tomto procese. Doslovne Formulka, ktorá popisuje tieto princípy a ktorá je podľa nás dôležitá, je legálna povinnosť, ktorá by stanovila, že všetky investičné projekty po 12. januári v tejto krajine musia mať e, minimálne 50-percentnú hajckú účasť. Takže keď ide o takýto investičný projekt v rámci obnovy a rekonštrukcie musí mať pôvod aj cieľ z 50% na Haiti. Aké sú politické ciele? To, že chceme e, čo najskôr a najlepšie rekonštruovať, to nie je veľmi jednoduché. Táto rekonštrukcia by mala možno podporiť aj tendenciu decentralizácie a posilniť význam miestnych a lokálnych samospráv. tejto tendencie, ale by sme nemali upadať do simplistických riešení a musíme uvažovať o tom, akým spôsobom miestne samozprávy rozvieť, ale je to zároveň vynikajúca príležitosť, aby sme podporili inštitucionálne kapacity miestnych a lokálnych orgánov a zároveň im dať adekvátne finančné aj personálne zdroje, aby mohli vy, vy e, realizovať čo najlepšie svoje funkcie a misie, predovšetkým e, služby e, pre obyvateľstvo. Územné plánovanie a hlavne metropolitná časť 12 domov e, ktoré boli zničené, boli postavené pred 60 rokmi približne 20 v období rokov 70 až 80 a zvyšok do roku 2000. Pôvodne v 92. bolo v Porto pre 700 tisíc obyvateľov a v roku 2009 viacej ako 3 milióny. 65 týchto obyvateľov žije vo veľmi zlých podmienkach v takých eh, prímeských štvrtiach, eh, eh, veľmi chudobných prímestiach. A teraz sa pozrime na samotné hlavné mesto po 12. januári 2010. ten, kto videl obraz au Prince pred eh, zemetrasením a po ňom, tak eh, mohol aj vidieť, aké, aký je potenciál tohto hlavného mesta. Je otvorené moru, je tam sídlo viacerých organizácií, viacerých podnikov. Eh, bola to oblasť, ktorá sa rozvíjala, kultúrna inovácia, Mnohé asociácie a organizácie sa rozvíjali v meste. Ale treba tiež povedať, že viacej ako 10 rokov neprebiehali miestne voľby. Vo fáze v ústení alebo úvodných e, etapách boli e, viaceré asociatívne iniciatívy, ale 12. január tieto ani iniciatívy zastavil. Hovorím o miliónoch mŕtvych, tisíckách zranených a bohužiaľ sme sa dostali do tragickej situácie, ktorá nás postavila e, pred možnosť, ako postupovať ďalej. Aká bola možnosť teda našej Mestskej rady. Aby sme našim občanom pomohli, rozhodli sme si stanoviť niekoľko jasných cieľov. Riadiť humanitárnu pomoc, aby sme vypracovali a vytvorili také štruktúry za pomoci NGO, ktoré čo najlepšie budú napomáhať obyvateľstvu. Rozhodli sme sa vytvoriť aj transpriečné štruktúry podpornú pomoc v hlavnom meste, zabezpečiť určitú prítomnosť štátu a zároveň organizácií akýchsi krízových štábov za účasti štátu. Rovnako bolo potrebné zabezpečiť bezpečnosť občanov a tiež bolo potrebné zabezpečiť spočítanie obyvateľstva pre, pre tých, ktorí ostali bez domov, ale pre všetkých zranených bolo potrebné a životne dôležité za, za, zabezpečiť zdravotníckú pomoc vytvoriť e, dobrovoľníckú skupinu špecialistov, ktorí pracovali in situ Viaceré správy už niekoľko rokov poukazujú na plusy aj minusy medzinárodnej humanitárnej pomoci, či už je účinná alebo nie, ale v každom prípade má za cieľ znížiť tragické dopady tejto katastrofy a mm, vytvoriť podmienky na udržateľný rozvoj. Rovnako je potrebné podporiť decentralizovaný rozvoj Použili sme zdroje rôznych odborníkov, ktoré by mali navrhnúť vytvorenie kolektívnych alebo orgánov e, kolektívnej správy. Rovnako e, je potrebná odborná príprava v stavebníctve inžinierov a odborníkov pre výstavbu. Rovnako sa inšpirovať dobrými skúsenosťami rozvíjať kolektívnu kultúru rizika, aby sme znížili dopad katastrof na civilné obyvateľstvo, ktoré len napriek tomu vždy bude zraniteľné. E, našťastie našli sme odozvu vo veľkých mestách sveta, Montreal, New York, Madrid, La Rochelle a ďalšie veľké asociácie miest, frankofónnych miest, asociácia e, iberoamerických miest a ďalšie organizácie. Rada si myslí, že by sme nemali zjednodušovať problematiku a ísť zlomkovými a veľmi rýchlymi riešeniami. Mali by sme využívať pozitívne skúsenosti NGOčiek z takýchto situácií. Vo viacerých sektoroch v Port-au-Prince pôsobia viaceré organizácie, či už je to zdravotníctvo, lokálna ekonomika, vzdelávanie a tak ďalej. Ale nevždy si všímajú, že tieto prvky prvky sú navzájom prepojené a že treba ich koordinovane rozvíjať. To, čo je podstatné, je, aby rekonštrukcia Port o Prince bola chápená globálne a komplexne a koordinovane. Táto rekonštrukcia by nám mala umožniť jednak pripraviť odborné kádre vo všetkých sférach procesu a tiež by mala znamenať alebo implikovať aktívnu účasť obyvateľstva aby opatrenia, ktoré sa budú príjmať, boli koherentné. Miestna rada bude vychádzať zo strategickej vízie. Takáto vízia je zameraná e, do budúcnosti a bude zároveň racionálna, ale aj intuitívna. Táto strategická vízia zachytáva ciele a zámery lokálneho obyvateľstva, vytvorenie lokálnych akčných programov pre udržateľný rozvoj. Náš program pod názvom e, pre budúcnosť Port-au-Prince, alebo je možná budúcnosť Port-au-Prince, sa robí aj v spolupráci alebo za účasti čo najširšieho partnerstva. Ciele boli zadefinované a postupy hierarchizované. Zadefinovali sme naše ciele, aby sme vedeli, akým spôsobom miestne orgány pôjdu smerom udržateľného rozvoja. Pre fázu číslo 2 hovoríme o období máj 2010 ďalej. Od tohto obdobia sa musíme pustiť do ambicioznej práce, zadefinovať akčné princípy A táto strategická vízia je potrebná pre našu teritoriálnu a územnú, územný rozvoj a plánovanie. Na to potrebujeme jednak financovanie, aby sme zorganizovali a postavili miestnu správu, aby sme mali do šiestich mesiacov tým odborníkov. Nezabúdajme, že počas zemetrasenia boli zničené budovy, radnice a tak ďalej. aby sme si boli istí, že vyhráme v tejto ťažkej bitke za udržateľný rozvoj, naša mestská rada navrhuje Európskemu parlamentu, aby podporili e, túto etapu vytvorením Centra rozvoja Portom v Prens Ciele tohto centra sú priamo napojené na potreby mesta. E, v tomto dokumente sú zachytené plány, potreby mesta, spôsoby aplikácie. Na záver Rekonštrukcia Port-au-Prince znamená e, z, obnoviť nielen to, čo zničilo zemetrasenie hlavného mesta a dať tomuto mestu budúcnosť a tiež obnoviť občianstvo, obnoviť sociálne napojenia, obnoviť chuť žiť. Rekonštrukcia tohto mesta znamená dať ľuďom pomoc a príležitosť tam spokojne žiť. Všetky tieto ciele, ako je obnova e, fungovania programu e, a života haitských obyvateľov, To všetko sú tieto ciele a zároveň táto obnova je aj demokratickou, aj ekologickou výzvou. Musíme postupovať koordinovane, ale zároveň nesmieme zabúdať na dopady rekonštrukcie Keď chceme obnoviť mesto, znamená to, že musí ísť o udržateľnú rekonštrukciu, obnovu mesta pre všetkých. A teraz pani Benedikt Ermlen na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem. Mám tu čest, že tu zastupujem európske NGOčky počas posledných stretnutí, napríklad 23. marca bola som v lietadle, tak ale 24. marca som sa zúčastnila stretnutia amerických NGOčiek 25. marca všetky medzinárodné NGOčky, ktoré pôsobili na Haiti a táto schôdza prebehla v New Yorku v spolupráci e, s, e, s pánom Billom Clintonom a zúčastnila som sa tiež konferencie donorov a tam som zastupovala európske NGOčky A tiež som so Samuel Simptonom, ktorý je predsedom Interaction amerických NGOčiek text, spoločný text eh, pre väčšinu zahraničných NGOčiek, ktoré v súčasnosti pôsobia na Haiti. Tento text máte k dispozícii pri vchode. Zúčastnili sa o americké, brazílske, čilské, francúzske, španielske, kanánske, a európske NGOčky pre rozvoj a pomoc. Prečo sme prijali spoločný text, pretože NGOčky sú veľmi prítomné na Haiti. Bolo to už pred zemetrasením a veľmi silno sa zmobilizovali aj tie, ktoré tam pôsobili predtým, aj ktoré prišli neskôr. Predstavujeme významnú silu z viacerých dôvodov, jednak pretože sme najbližšie k obyvateľom, to je naša pridaná hodnota. Máme aj haitských partnerov a predovšetkým haitská občianská spoločnosť, e, vidiecké organizácie, ženské organizácie, miestne organizácie. Spolupracujeme aj s verejnými orgánmi, teda s centrálnou vládou a jednotlivými stupňami miestnych správ. A NGOčky zmobilizovali 2,2 miliardy dolárov pre Haiti od individuálnych donorov a na európskej úrovni je to 650 miliónov eur, to je dosť peňazí, takže sme veľmi silno zodpovední a preto sme prijali toto vyhlásenie ktoré zahrania niekoľko dôležitých princípov. Pán starosta hovoril o humanitnej pomoci a o potrebe koordinácie tejto práce. My si veľmi dobre uvedomujeme, že dnes pri takýchto katastrofách zasahuje veľmi veľa NGOčiek a je absolútne potrebné, aby sme spolupracovali, koordinovali, aby sme zabránili miňaniu peňazí a zároveň akémusi prekrývaniu úsilia. V tomto vyhlásení máme jednak záväzky toho, že sme si zodpovední alebo zodpovedáme sa za svoje aktivity pred donormi, pred európskymi občanmi ale aj pred verejnými donormi, čo sú členské štáty EÚ a Európska komisia. Tiež sa zodpovedáme haitským orgánom a predovšetkým haitskému obyvateľstvu, pretože pracujeme pre nich. Potrebujeme koordinovať naše aktivity NGOčky, donory, haitské orgány, občianská spoločnosť, institú jeden zo základov našich aktivít je podpora občianských, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a predovšetkým podpora tých najzraniteľnejších osôb, a to sú predovšetkým ženy, deti a postihnutí ľudia. A jednou z kľúčovou otázok po zemetrasení, a ktorá bude čím ďalej tým dôležitejšia, je to, čo sa týka prístupu k pozemkom, či už na vidieku. Ak chceme rozvíjať polnohospodárstvo, umožniť Haiti, aby si zaistila svoju potravinovú bezpečnosť, treba umožniť tým najchudobnejším vidiečanom a ženám, ale aj tým, ktorí bývali v Port-au-Prince. Samozrejme, nemôžeme budovať hoci čo, hoci kde, pretože sú oblasti, ktoré e, nie sú E, istým spôsobom obyvateľné, ale napriek tomu tam treba budovať, ale treba zabezpečiť pre obyvateľov prístup k pozemkom. Ďalej princíp posilnenia štruktúr našich partnerov. My sa angažujeme v tomto smere predovšetkým dávať prioritu pri nábore hajťanov do našich tímov a nie teda cudzincov, ale predovšetkým hajťanov, ale tiež dávať pozor na to, ako ich Mm, platíme, aby sme nespôsobili problémy, pretože tam by mohla byť veľká humanitárna e, tragédia, katastrofa. Máme tam medzinárodné organizácie, ktoré in situ pracujú, ktoré majú veľké finančné prostriedky a majú tendenciu, ako by som to povedala, E, že e, istým spôsobom náborujú haitský, e, haitský personál, ktorý by mohol pracovať v haitských orgánoch a tomu by sme mali ale zabrániť, pretože nie takýmto spôsobom pomôžeme Haiti, ale práve naopak musíme sa zároveň snažiť uchovať aj normálnu úroveň haitských miest. A na záver, čo bolo veľmi dôležité aj na New Yorkskej konferencii, aj pre NGOčky, to, čo sa povedalo aj 25. marca, čo povedal aj výbor špeciálneho vyslanca OSN a čo sa povedalo aj 31. marca. je tu už lepšie pochopenie toho, čo my ako NGOčky sme, čo chceme urobiť a že sme schopní prijať záväzky a ich realizovať a tiež, že máme dôveru určitých inštitúcií a dúfajme, že aj hajckej vlády. Požiadali sme a aj dostali miesto pre NGOčky v tom dočasnom výbore pre obnovu Haiti Ehm, bude tam asi kolegium 50 osôb, ktoré budú prijímať rozhodnutia. Myslím si, že NGOčky by tam mali mať významné postavenie, pretože oni rozvíjajú rôzne rozvojové programy a projekty a my sme tiež by sme chceli byť rozhodujúcou časťou toho procesu. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Mirta Kolár, nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem za slovo. Haiti je v kritickom stave, to všetci vieme. Jedna z najdôležitejších vecí je zabraniť vyčlenovaniu. Je to zraniteľné obyvateľstvo a treba ich ochrániť. To je zásadné. V Port-au-Prince, Locan, Čekmej, vo všetkých urbánnych oblastiach priamo a niektorí sú zasa postihnutí nepriamo, pretože ich krajinu postihla prírodná katastrofa. Musíme sa zamerať zároveň na relokovanie osôb, ktorí mm, museli odísť zo svojich domovov kvôli záplavám alebo bahnu. A korita riek sú teraz suché, ale takto nebude stále ľudia zatiaľ bývajú v školách a iných budovách, ktoré sa inokedy využívajú pre spoločenské aktivity, ekonomické aktivity a služby. Takže našou prioritou je akcelerovanie, zrýchlenie odvozu trosiek a presun ľudí do útočíš, do útulkov, ktoré budú vybudované, aby sa mohli presunúť z dočasných bývaní ľudia možno sami budú prebudovávať svoje domovy, opravovať si domovy, ale niektorí toho nie sú vôbec schopní, preto treba obozretne poskytovať pomoc aj mimo táborov, kde zatiaľ žijú vnútorne presídlené osoby. A niektorí žijú až aj v slamoch, ktoré sú pridružené k týmto táborom a jednoducho treba nastoliť pokoj, treba obozretne postupovať, keď sa bude poskytovať pomoc mimo hlavného mesta Port-au-Prince, ale aj vnútri mesta, pretože katastrofa v Port-au-Prince je taká veľká, že energetika takmer skolabovala, je prístupná iba v centre a ľudia, ktorí sú presídlení, žijú väčšinou mimo mesta, nie v táboroch, ale presťahovali sa k rodinám. Preto je dôležité posilniť miestnu kapacitu v mestách, ktoré prijali utečencov. Treba identifikovať takéto mestečka, tieto komunity, hostovské komunity, ktoré prijali týchto ľudí ako hosti, musia dostať istú podporu, pretože zatiaľ nedostali dostávajú peniaze zo zdrojov na katastrofy. Lenže takto ide o diskrimináciu postihnutých ľudí, ktorí tí, ktorí boli priamo postihnutí zemetrasením, sa zdajú byť privilegovaní a tí, ktorí boli postihnutí záplavami a bahennými záplavami, túto pomoc nedostávajú. Na Haiti toto prispieva k vyčlenovaniu sa istých skupín obyvateľstva a to je to posledné, čo by sme chceli dosiahnuť. Teraz budem hovoriť o prístupnosti potravín. Chcem povedať niečo v, o podmienkach v prístave v Port-au-Prince. Je to hlavný bod vstupu. Haiti je krajina, ktorá závisí od dovozu a tento prístav je e, zásadne dôležitý. Sú tu aj veľké skladiska, ktoré sa však zemetrasením takmer celkom zničili. V marci bolo, bol prísun potravín naozaj nedostatočný a bolo treba i stabilizovať ceny. Najdôležitejším prístavom vo svete je teraz Port-au-Prince. Aj komerčné dodávky ryže a obilia, ktoré sem prichádzajú, sú cenovo nadhodnotené, pretože tu existujú slabosti, slabé miesta v infraštruktúre a to sú veci, ktorým sa zo začiatku nedalo vyhnúť, ale teraz ich treba napraviť. Situáciu ešte zhoršili zlé podmienky, zlé počasie v sezóne hurikánov a dažďov. Existuje tu prúd komerčných dodávok obilnín, ktorý veľmi pomáha pri dostupnosti potravín na Haiti a VHO monitoruje situáciu dodávok potravín, spolupracuje s vládou na Haiti a buduje zásoby, núdzové zásoby potravín v spolupráci s ustanovizňami na Haiti. Zabezpečuje, aby tieto komerčné dodávky pokračovali. Ministerstvo poľnohospodárstva Haiti predpokladá, že najdôležitejší zber úrody, ktorý príde v júli, bude mať oveľa nižšie výnosy v porovnaní z minulého roka a jednoducho tento výnos, táto žatva nebude dostatočná. Obyvateľstvo sa presúva do iných oblastí a ľudia sa navzájom e, delia o potravu a preto sa stalo, že osiva sa takisto spotrebovali na okamžitú spotrebu na zjedenie namiesto toho, aby sa zasadili do pôdy. V júni bude stretnutie, kde sa určí, či je možné vykúpiť miestne dopestované potraviny a ďalej ich verejne rozdeľovať. Čo sa týka obnovy prístavu v Port-au-Prince a v iných prístavoch, postupuje táto obnova ďalej, ale zatiaľ sme v takej situácii, v akej na Haiti sme boli pred 20 rokmi. Pri investíciách treba dbať aj na výživnú hodnotu potravín a Treba sa vyhnúť chaosu pri rozdeľovaní dostupných potravín. Sme v dosť krehkej situácii, krehkej rovnováhy. Európska únia hrá dôležitú úlohu pri podpore dostupnosti potravín. Takisto prebiehajú analýzy, či sú potraviny bezpečné, či existujú spoločenské siete či životné prostredie netrpí a či sa investuje aj do ľudských zdrojov. Musíme byť skutočne obozretní pri investovaní do infraštruktúry. Treba vždy investovať aj do ľudského kapitálu, do ľudských zdrojov. Trvá to nejaký čas, kým ľudia vidia prínosy toho, že sa vybudovala nová infra- infraštruktúra, ale ľudia v súčasnom stave potrebujú vidieť výsledky rýchlejšie, aby verili, že sa situácia postupne zlepší. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkým rečníkom. Teraz dávam slovo poslancom. Nech sa páči, pán Mičel ako prvý. Ďakujem, pani vedúca delegácie. Ďakujem vám, ďakujem e- ostatným rečníkom za to, že ste nám venovali svoj čas. Najmä vítam pána primátora Prensa. Nevedeli sme sa ani predstaviť, eh, ako tam trpeli eh, ľudia. Ďakujem pekne, pani predsednička, za vašu správu, za to, že ste sa postavili na čele delegácie. Niekoľko otázok. S pani komisárkou s parlamentom sme hovorili o otázke eh, príručky pre obnovu Svetovej banky bol som pritomným e, s haitským veľvyslancom, keď asi pred mesiacom, pred dvomi mesiacmi sme e, predstavili túto príručku a chcel by som, aby sme sa uistili, že nebudeme znovu vymýšľať e, už známe veci. Existuje známy proces obnovy, či bude Európska komisia to využívať, či bude mať partnerský vzťah s haitskou vládou a s mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia na Haiti v snahe využiť túto príručku. Chápem, i keď som nebol e, z časti prístomný na e, lebo meškalo nám letadlo, ale chápem, že je tu problém. Neviem, či je to priamo v Port-au-Prince, ale niekde e, na Haiti, kde celé obce sa presťahovali a e, E, žijú spoločne a šťastie tento majetok e, zostal nehnuteľne zostal nedotknutý a bolo by možné, aby obyvateľe sa vrátili naspäť. E, rieš, robí sa niečo, aby sa obyvateľe mohli vrátiť späť do svojich dedín. Konkrétna otázka na pána primátora. Jeden z problémov, o, ktorých, o ktorých tu z času na čas hovoríme, je vlastníctvo nehnuteľností v Európskej únii máme e, určitú možnosť. E, používame napríklad satelitné techniky po tsunami. Používali sme to napríklad v Tajsku aj inde a pomáhali sme ľuďom, aby určili e, svoje vlastné nehnuteľnosti. Napríklad časť farmy sa dá identifikovať určitá pôda a chcem sa op- spýtať, v akom stave je vlastníctvo pôdy nehnuteľnosti na Haiti. Chápem, že vaši obyvateľia sú vo väčšine prípadov veľmi chudobní a vo väč- častokrát nič nevlastne. Nebolo by možné využiť túto príležitosť a rozšíriť e, vlastníctvo pôdy nehnuteľnosti. Mohla by Európska únia e, e tu pomôcť, pretože to by mohlo ľuďom e, lepšie sa ukotviť na pôde. E, a obyvateľe často by mohli použiť e, e, e, pôdu e, ako kapitál. Napríklad u nás v Írsku e, e, ľudia e, mali vlastníctvo pôdy a e, mohli e, budovať svoj vlastný kapitál na základe toho. A preto sa chcem opýtať, e, v akom stave je vlastníctvo nehnuteľnosti na Haiti? Čo by mohla e, urobiť Európska únia? Či podľa vás to by bol dobrý nápad? E, ak dovolíte, posledná otázka. Pani komisárka, ste spomenuli, že treba pristupovať k problému Haiti eh, holisticky. A chcem sa pýtať, eh, aké schody boli eh, v Dominikánskej republike? Či je to nebezpečenstvo toho, že ľudia, ktorí ktorí utrpeli veľa škôd, by nemohli využiť túto pomoc. A napokon, e, pani predsednička, e, je to veľmi dôležitá problematika, e, ako môžeme zachovať dynamiku, aby sme nestratili zo zreteľa tento problém popri ďalším dôležitým. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ospravedlňujem sa, že som tak dlho hovoril. Y a-t-il d'autres questions? Sú ďalšie otázky alebo žiadosti o slovo? Pán Martinec, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som si veľmi pozorne vypočul to, čo ste povedali vy, aj pani komisárka a predovšetkým, čo povedali naši odborníci. A pán starosta Porto Prens. Jeho vystúpenie je veľmi cenné a navyše veľmi korektné, pokiaľ ide o tú orientáciu, ktorú naznačil. Ale problém, ktorému čelíme, je, keď si to uvedomíte, všetko, o čom uvažujeme v prípade obnovy Haiti, ako v prípade obnovy akejkoľvek inej krajiny, ktorá bola zničená alebo tak tvrdo postihnutá, tak to všetko závisí od samotných štruktúr tej ktorej krajiny. Problém, ktorý ja vidím na Haiti na základe poznatkov tejto krajiny, ide o štát, ktorý je veľmi malo štrukturovaný a hovorím to čo najdiplomatickejšie a najsrdečnejšie, ako sa mi dá. A ako sme povedali aj na jednej z predchádzajúcich schôdzi nášho výboru, boli sme svetkami dvoch veľkých zemetrasení v priebehu niekoľkých týždňov v krajine ako je Haiti a v krajine ako je Chile. Najväčší rozdiel medzi týmito dvomi prípadmi je, že jeden štát, ktorý už má svoje štruktúry veľmi dobre konsolidované a situácia v krajine, ktorej štátne štruktúry, kde spoločnosť je dramaticky rozpadnutá alebo veľmi zle artikulovaná A ja samozrejme toto cítim za slovami e, starostu, že by sme mali využiť e, príležitosť a prácu na rekonštrukciu. Ani nie tak na rekonštrukciu, ale skôr postaviť, vybudovať to, čo predtým neexistovalo, teda veľmi pevné štruktúry moderného štátu na Haiti. Ale to môžu robiť len Haťania to nie je operácia, ktorá zodpovedá alebo ktorú by mali robiť ni OSN, ani USA, ani Európska únia, ani donory. To nie je naša zodpovednosť či povinnosť. Istým spôsobom nemôžeme miesto hajťanov postaviť, vybudovať moderný štát a tam si myslím je ten najväčší problém, ktorý musíme riešiť. Že všetci chceme a hajckí kolegovia a spoločníci, s ktorými som sa rozprával, oni vidia, že v tej možnosti rekonštrukcii krajiny aj príležitosť vybudovať štát ako taký. No ale samozrejme, to by znamenalo poprvé, že donorské, v úvodzovkách, mne sa slovo toto donory ani koncept, pojem donora veľmi nepáči, no dobre, ale volajme to tak, aby sme si rozumeli, tak by bolo potrebné, aby títo donory, aby sme boli dostatočne inteligentní a dostatočne veľkorysí, ako aj demokraticky, na to, aby sme pochopili, že skutočný protagonizmus, skutočný, skutočný protagonizmus je protagonizmus Hajťanov, pretože táto veta, že Hajťania by mali byť protagonisti, to všetci úsne deklarujeme, ale treba sa pozrieť v praxi, ako sa to skutočne realizuje. A to, čo povedal starosta, aby sa to skutočne stalo normou a aby sme my všetci túto normu podporovali bez toho, že by sme zasahovali do samotnej artikulácie alebo vytvárania toho štátu, pretože to nám nezodpovedá. My musíme len pomôcť podporiť to úsilie hajťanov, ktoré potrebujú na to, aby získali, vybudovali svoj moderný štát, ale zároveň samozrejme to, čo potrebuje infraštruktúru, poľnohospodárstvo, aby sa zaistilo pokrytie ich minimálnych základných požiadaviek. E, to je teda moje stanovisko a zároveň ja samozrejme chápem všetky tie ťažkosti a zároveň teda, aby sme obnovili alebo reštrukturovali e, občiansku spoločnosť, ktorá takmer vôbec, ale takmer vôbec neexistovala. A rečníci veľmi citlivo poukázali na jeden obrovský problém, ktorý sme zažili na Haiti, ale aj v iných krajinách a síce, že vzhľadom na neexistenciu skutočných NGOčiek a občianskej spoločnosti, tak oni vytvárajú akési pobočky NGOčiek európskych alebo severoamerických NGOčiek alebo kanadských a tieto organizácie, ktoré sa tam vytvárajú, tak sa snažia vytvoriť akúsi triedu vedúcich alebo riadiacich občanov, ktorí vzhľadom na zovšeobecnenú chudobu väčšiny obyvateľstva, tak títo ľudia sa stávajú akýsimi osobami, osoby, ktoré majú nejaké príjmy, títo ľudia majú desaťnásobne väčšie príjmy ako príjmy niektorí štátni zamestnanci hajckej správy a to nemôže takto fungovať. Našou zodpovednosťou je pomôcť hajťanom, ale urobiť to správne, zodpovedne. Ale okrem toho všetkého, čo som povedal, položil by som jednu špecifickú otázku, ktorá ma veľmi zaujíma. Je to otázka na starostu. Ako riešia problém zdravotníctva a ako na Haiti cítia, že je tam viacej ako 700 tisíc kubánskych lekárov, teda viacej kubánskych lekárov, nech všetkých lekárov dohromady z Európy a z celého sveta, ako to cíti haitská spoločnosť, či e, tí kubánsky lekári e, pomáhajú riešiť túto tragickú situáciu na Haiti a čo nám k tomu môže povedať eh, pán starosta Port-au-Prince. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Najprv dám slovo ešte pani Kreti. Ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Pentru uh, și pentru dezbaterea pe care am avut. Rada by som poďakovala pani komisárke uh, za to, že je medzi nami, ako aj za rozprávu na plenárke minulý týždeň. Rovnako ďakujem za prítomnosť pánovi starostovi Porto Prince, rovnako pani Kolárdovej a budem hovoriť o prepojení tých emócií alebo situácie na začiatku po tragédii, potom ako sa EU implikovala a potom vlastne o tom, akým spôsobom sa rozvíjala situácia, ako situácia vyzerá z dlhodobej perspektívy. Pán kolega Martinez hovoril o, o stave zdravotníctva. Že budete spolupracovať s pánom Pilbaxom, aby ste našli prepojenie medzi pomocou a rozvojom z dlhodobého hľadiska pretože v čase e, e, e po emotívnych reakciách je treba zabezpečiť obnovu infraštruktúry, školstva, e, sociálneho zabezpečenia pre obyvateľov krajiny a nezabudajme na deti mnohé deti zostali bez rodičov. Niekedy e, žijú oddelenie e, od rodičov a počuli sme aj o, o prípadoch zneužívania adopcie alebo e, nezákonného obchodovania s deťmi. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké ďalšie otázky zo strany poslancov? Tak dám slovo najprv pánovi starostovi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko poznámok k jednej k prezentácii, skôr než budem odpovedať na otázky. Nechcel by som polemizovať veľmi Široko som hovoril o pôsobení NGOčiek v Port-au-Prince. Port-au-Prince, ako sa hovorilo, že niektoré NGOčky pôsobia v hlavnom meste, žiadna z NGOčiek neprišla požiadať mestskú správu Port-au-Prince o povolenie zásahu. A keď nemáme žiadnu kontrolu, to je preto, a preto som aj vysvetlil, že prečo dochádza k duplikácii alebo k prekrývaniu pôsobenia NGOčiek. E, spomenula sa to jeden, spomenul sa tu jeden veľmi kritický prípad, prípad vlastníctva pôdy a pozemkového vlastníctva teda. Ja nemôžem hovoriť všeobecne o Haiti, môžem hovoriť len o Port-au-Prince. Tam máme aj oddelenie pre pozemkové vlastníctvo. Ako som už vysvetlil, e, Port-au-Prince je hlavné mesto je ta, 80 obyvateľov mesta nie sú majiteľmi, vlastníkmi týchto budov. Nemáme bohužiaľ funkčný kataster v Port-au-Prince a bohužiaľ len centrálna vláda má právo, legálne právo verejnej úžitočnosti a preto len centrálna vláda má túto právomoc A keby sa nám podarilo vyriešiť ten problém katastra v prípade rekonštrukcie Haiti. E, v texte predloženom OSN už došlo k určitému pokroku v jednom či dvoch prípadoch, ale nie je to dostatočné, pretože ak tento problém bude pretrvávať, nebude možné verejné financovanie či už vnútorné alebo vonkajšie a to je skutočne veľmi vážna situácia a je možné, že Európsky parlament by mal e, zasiahnuť. Po druhé, hovorilo sa všeobecne o Haitskej, o Haiti a o krajine na rekonštrukcii. Ja si myslím, že Haiti je netypická krajina. Nehovoríme, že by sme Haiti mali rekonštruovať, Haiti treba postaviť, vybudovať Eh, ja si myslím, že to je nevyhnutný prístuj, eh, prístup v tejto situácii. Urobil som si výskum v prípade Bejrútu. Ja som, bol starosto, som starostom Port-au-Prince je tam určitý paralelizmus s Bejrútom. Je jasné, môžeme kritizovať našu spoločnosť a môžeme sledovať e, vývoj tejto situácie, ale keby sme vychádzali z ich skúseností, môžeme vyriešiť problém katastra. Napríklad jeden občan, daňový poplatník, jemu môžeme navrhnúť, ako by mohol postupovať v prípade, aby dosiahol nejaké pozemné vlas- pozemkové vlastníctvo. A ja som hovoril o aj do zápisu, do zápisnice tejto schôdzi, že žiadame podporu podporu zdrojov pre udržateľný rozvoj. pretože to centrum bude vychádzať už z existujúcich plánov, e, samozrejme, či už sú to urbanistické plány, alebo všeobecná mapa mesta, alebo plány pre civilnú obranu. Pretože e, keď tu máme porovnanie medzi dvomi krajinami, či už Haiti alebo Chile, tak e, tam je, v Čile je taká situácia, že tam tí ľudia chcú nejakým spôsobom žiť spolu. A je tam aj potrebný určitý proces informovanosti obyvateľstva, ale na Haiti musíme začať od začiatku, od noli, Vytvorenie nejakého expertného týmu, ktorý by umožnil potom vytvorenie štruktúr, územného plánovania, rekonštrukcie mesta, plánovania parkov a tak ďalej a tak ďalej. Ďalší bod, ktorý vás možno bude šokovať, dokument, ktorý bol predložený na New Yorkskej konferencii, tak ja som si ho prečítal len na internete, ja som vôbec nebol konzultovaný, žiadny starostá z Haiti nebol konzultovaný pri vypracovaní tohto textu a podľa mňa to je veľmi vážne. To, čo tu povedal jeden z cených poslancov rekonštrukcií na Haiti, samozrejme my sme ochotní sa toho zúčastniť ako mestami v Port-au-Prince. Chceme mať tie možnosti a schopnosti predložiť návrh pre naše hlavné mesto aby sa toto hlavné mesto zúčastnilo toho veľkého procesu projektu rekonštrukcie štátu. Na záver dal som trochu dohromady všetky tie body, ktoré tu padli. Ešte dve, dva body. Samozrejme, ten, to slovo donora aj mne sa nepáči a ja by som bol radšej, keby sme mali partnerovanie donorov pokiaľ ide o ten zdravotnícky problém, 2900 1970 až do roku 2000 nebol e, volený starosta, všetko riadilo centrálne, centrálna vláda. A teraz, doteraz teda centrálna vláda naďalej zasahuje do kompetencií starostu, a centrálna vláda realizuje a zasahuje do veľkej časti e, verejných služieb aj zdravotníctva. Ja vám môžem povedať, tí Kubanci, ktorí prišli, prišli s nami spolupracovať a pracujú skutočne vynikajúco. A ako som už podal, musíme obnoviť haitského človeka, haitské obyvateľstva, obyvateľstvo. Nemôžeme nejakému človeku povedať, e, ten, ktorý stratil celú svoju rodinu, ženu, deti, že teraz mu ideme len postaviť dom. To, že mu postavíme dom, pomôžeme mu psychologicky prekonať tú drámu, tú tragédiu. Na to bude potrebné veľa času e, aj pouvažovať. Ja neviem, akým spôsobom, alebo nemôžem vám povedať, nemôžem vám povedať, čo by ste mali uh, hovoriť, či ako konať. Nemám, nemám ani veľa skúseností vystupovať pred poslancami, ale my v Port-au-Prince a ja ako všeobecný koordinátor pre hlavné mesto eh, musím povedať, že bolo pre nás veľkou cťou vás prijať, vašu delegáciu, s vami spolupracovať a koordinovať a pripraviť e, e, to centrum, pretože ak sa nám nepodarí vybudovať to centrum, tak sa nám nepodarí ani obnoviť Port-au-Prince. Ďakujem, pán starosta. Uistujem vás, že vaše vystúpenie je veľmi zaujímavé a veľmi cenné. Ja vám za to veľmi ďakujem. A teraz dám slovo pani Georgieve, pani komisárke. Ďakujem za slovo. Pre mňa to bola zaujímavá diskusia, užitočná a iste pre všetkých. Počuli sme opätovné uistenie o tom, čo vieme a počuli sme aj o niekoľkých nových problémov, ktoré sa objavili. Mňa veľmi zaujalo, keď ste povedali, že starostovia nie sú zapájani dostatočne do rekonštrukčných projektov. Nevedela som o tom. Bez takéhoto zapojenia lokálnej úrovne nebude trvalo udržateľného rozvoja na Haiti. Dovolte mi odpovedať na niekoľko priamých či nepriamých otázok na komisiu. Manuál pre obnovu Svetovej banky. Poprosila som bývalých kolegov zo Svetovej banky, aby mi ho poslali a dobre sa číta. Podľa mňa je to istá platforma pre každého, ktorý pracuje teraz na Haiti a ja dúfam, že tento manuál sa rozšíri viac a pomôže pri úsiliach o obnovu. Čo sa týka komunít, ktoré sa vzrastajú, spájajú. Asi pán starosta by o tom vedel viac. Ja som osobne videla na Haiti to, že ľudia, ktorí prišli o domy na niektorej časti eh, Haiti, sa spolu presunuli do táborov a práve toto spoločenské tkanivo, to, že celá skupina ľudí, ktorí sa poznajú, sa presunula do kempu, ich ako si drží nad vodou. Podľa mňa je dobre, že si potom zvolili akéhosi neformálneho vodcu časti kempu, ktorý ich zastupuje. A tí ľudia, ktorí bývajú na záplavových oblastiach, sú ďalšími kandidátmi na presun do táborov, nesmú zostať bývať tam, kde sú znova ohrození. Je to, sú to tisícky ľudí, ktorí sú v bezprostrednom ohrození že ich budovy zaplaví. Vláda na Haiti však ponúka týmto ľuďom pôdu, ktorá je na bezpečnejších územiach, ale pre týchto ľudí to je druhá dráma, pretože sa už niekde usadili, bývajú v istých stanoch, patria do istej komunity, dali si tam drobnosti, osobné drobnosti, koberčeky, látky, ktoré, ktorý, ktoré spôsobili, že sa tam cítia ako doma a zrazu sa majú ľudia presťahovať zasa niekam inam alebo do ich vlastných domovov, o ktorých im tvrdia, že sú už teraz bezpečné. Kedy ako? Sú rôzne prípady a môžeme ich pochopiť, že tí, ktorí nechcú odísť z domovov, ktoré môžu byť zaplavené, to asi sa nedá prijať, ale kolegovia, ktorí pracujú v humanitárnej oblasti, vnímajú tieto fakty tak, že tento duch komunity by sa mal rešpektovať a títo ľudia by sa mali presúvať spolu, v, tí, čo žijú spolu v táboroch. Pán starosta, e, nemám pocit, že by som sa ja mala vyjadrovať keď ste tu vy, ale bola som aj v Dominikánskej republike a hovorila som so zástupcami občianskej spoločnosti a vládok tam. Pre mňa sa zdá pozoruhodným, že po dekádach komplikovaných vzťahov medzi týmito dvoma susednými krajinami práve e, prírodná katastrofa ich spojila dominikánske zložky. Prvé zasahovali na Haiti a vynakladali mnohé úsilia, podporu, presúvali mnohé zásoby na Haiti z Dominikánskej republiky. A ako treba podporovať? Aká je úloha komisie pri podpore takéto spolupráce medzi Dominikánskou republikou a Haiti? Komisia to vidí v troch bodoch. Nesmieme zabudnúť, že Dominikánska republika je veľmi dôležitým mediátorom pri poskytovaní pomoci do, môžu na jej území byť skladované veci, ktoré sa potom môžu presúvať na územie Haiti. Myslíme aj na vychrice a hurikány, pretože sa predpokladá, že veľmi e, silné hurikány zasiahnu toto územie a preto treba mať viacero miest na skladovanie potravín a iných iných e, statkov a krehké bratstvo, ktoré sa vytvorilo medzi Dominikánskou republikou a Haiti sa musí udržať a podporiť. Po druhé, spoločné programy, kde obe krajiny pracujú v súčinnosti. Je to veľmi dobré, že napríklad v oblasti civilnej obrany už sa vnímajú iniciatívy zo strany Haiti. Haiti si samo žela vybudovať akúsi jednotku, zasahovú jednotku v prípade katastrof a ak akúsi civilnú obranu a toto želanie si zasluhuje pozornosť Európskej únie a treba ho podporiť. Tretím bodom je hraničná, pohraničná oblasť z Dominikánskej republiky. Ľudia sa tam presunuli a žijú tam s rodinami alebo e, ľuďmi, host, ktorí ich prijali ako hostí a to vytvára potenciálne nebezpečenstvo pre prisťahovalectvo z druhej strany hranice. Samozrejme, čím viac budeme podporovať pracovné miesta a humanitárnu pomoc v týchto pohraničných oblastiach, tým menej je pravdepodobné, že bude migrácia, cezhraničná migrácia a tým menší tlak bude na obe strany. A dúfame, že sa situácia nezhorší. Inštitúciálna kapacita na Haiti je obmedzená, priznajme si to. Pán starosta použil e, slovo decentralizácia, ktorá je kritická pri obnove Haiti. Možno to použil v dvoch významoch. Pán starosta, neviem, ako to myslel, ale decentralizácia znamená presun aktivít alebo vytvorenie alternatívnych centier na rozvoj mimo Port au Prince, nie, že by sme chceli znížiť význam Port-au-Prince, ale chceme urobiť z hlavného mesta miesto, kde sa lepšie žije ako dnes. A druhá stránka decentralizácie je delegovanie právomoci ďalším ustanovizniam. Ja, na mňa veľmi zapôsobilo, keď som videla, že dokonca aj v situácii katastrofy mnohé veci fungovali, že miestne úrady boli kompetentné, zapájali sa profesionálna správa stanových táborov, kde sa poskytovala vysoká kvalita služieb, ma naozaj na mňa zapôsobila a veľa ľudí na Haiti sa jednoducho realizovali, ponúkli svoje vodcovské schopnosti miestnym komunitám. Videla som učiteľov, ktorí neboli vyštudovaní učitelia, ale komunitní e, vodcovia povedali, naše deti už celé mesiace nechodia do školy, to nesmieme pripustiť a ty a ty budete učitelia a táto osoba, ktorá bola takto vyzvaná, prijala zodpovednosť na svoje plecia a začala učiť deti. Myslím si, že by sme mali e, naďalej podporovať toto sociálne tkanivo, aby sme delegovali právomoci na tých, ktorí sú ochotní prijať túto zodpovednosť a čím viac podporíme takýto duch komunity, tým lepšie. A posledná vec, čo robíme my ako EÚ? Budem hovoriť len za komisiu. Komisia poskytla 580 miliónov eur. Je to kontinuum, nie len humanitárna pomoc 120 miliónov, ale aj rozvoj 470 miliónov. Nerozdeľujeme ich, integrujeme ich, pretože sa pokúšame zabezpečiť, aby rozvoj prispieval k uľahčeniu situácie. A od to, čo tu odznelo, že je veľmi dôležité myslieť na ľudí samotných, na ich vzdelanie, na ich zdravie a na ich prácu, to sú tie tri veci, ktoré sú zásadné, podstatné, ak chceme dať ľuďom okamžitú nádej, hajťanom nádej. To znamená, že akékoľvek projekty, ktoré robíme, či je to v infraštruktúre, či je to poľnohospodárstve vždy treba myslieť na ľudí, ktorí za týmito projektami stoja, pre ktorých tieto projekty sú. Dovolte mi, aby som tu ukončila moje vystúpenie. Niekto sa ma spýtal, či budeme pokračovať e, vo svojich úsiliach. Áno, budeme. Bola som na Haiti po sezóne hurikánov. Práve vtedy sa zhoršili humanitárne podmienky. Budeme pokračovať a premyslíme si, čo sa dá urobiť lepšie a čoho sa dá urobiť viac. Ľudia z komisie sú tam prítomní na Haiti. Ľudia na Haiti sú veľkodušní a keď si vezmeme do úvahy, aké obrovské úlohy pred nami stoja, je tam práca, ktorú treba urobiť. A ľudia vzhľadajú na nás, že im pomôžeme pri tejto veľkej práci. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Chcem sa pýtať, či máme ešte nejaké otázky, alebo praje si niekto slovo. V takom prípade prejdeme e, na bod programu 8. Ide o poskytovaní e, účinnosti pomoci. Máme tu pana e, Roberta Kaldarisa, autora diela Ťažkosti v Afrike. Prečo nefunguje zahraničná pomoc? Pán Kaldarisi je bývalým vysokopostaveným úradníkom Svetovej banky, má viac ako 30 ročné skúsenosti v tejto oblasti, veľmi dobre pozná problémy rozvojových krajín a argumentujú, že nejde iba o kolonializmus, otroctvo alebo e, e, svetovú krízu. Ospravedlňujem sa, ťažko sa hovorí, keď e, je tu taký hľuk. Nie ide o kolonializmus, otroctvo a globalizáciu. Nie len títo faktory sú zodpovedné za súčasný stav Afriky a ďalších regiónov sveta, ale skôr zachovania diktatorských režimov, korumpovaných vlád. A radi by sme si s vami vymenili názory, e, najmä pokiaľ ide o návrhy toho, ako v skutočnosti pomôcť takýmto krajinám Afriky. Pán Kalderisi, nech sa páči, máte slovo, máte 15 minút. Počujeme sa, všetko funguje. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem e, vystúpiť pred vašim výborom. I hneď s úvodom poviem, že keď hovorím o pomoci, vynechávam vám humanitnú pomoc a mm, pomoc e, po katastrofách. Nevidím dôvod, prečo e, chudobní, e, chorí ľudia musia trpieť kvôli povahy svojich inštitúcií. Hovorím skôr o tej pomoci, ktorý, ktorú dostávajú rozpočty rozvojových krajín z rozpočtov krajín bohatších moje e, kritické poznámky na adresu zahraničnej pomoci vychádzajú z princípov sociálnej spravodlivosti a nie len ekonomickej účinnosti. A moja osobno, môj osobný politický e, život e, je tomu svetkom. V Kanade hlasujem za socialistov a za zelených. Keď snívam o lepšej Afriky, myslím si, že moje najdôleži- môjim najdôležitejším stretnutím počas 30 rokov bolo nie stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi štátov alebo ochrancami ľudských práv alebo podnikateľmi. To bolo e, stretnutie s jednou e, ošetrovateľkou, s ktorou som stretol e, v blízkosti hlavného mesta Côte d'Ivoire, kde som bol na misii zo Svetovej banky a celý e, ráno som zistoval, či stovky miliónov e, dolarov, ktoré e, dostávajú títo krajiny e, do zdravotníctva, či boli efektívne alebo nie. A to bolo veľmi demoralizujúce, pretože všade som videl prázdne nemocnice bez najzákladnejších vecí, bez liehov, bez liekov, bez obezového materiálu. Ľudia spali na podlahe a nie na posteloch nie v posteľoch, e, e, v jednej e, materskej klinike mm, jedna žena rodila a jej, ju museli zažívať, zašívať elektrickým drotom keď som sa vrátil e, do kancelárie v Adižane, bol som veľmi deprimovaný. A potom sme sa videli do inej kliniky a tam nás stretla e, vynikajúca e, ošetrovateľka, sestrička, ktorá bola veľmi rada, že nás môžu uvítať. Mala všetko potrebné, mala všetko vybavenie, dokonca menila okna a dvere, ktoré boli poškodené termitmi a jediná vec, ktorá jej chýbala, bola voda a talianská charitativná organizácia prislúbila, že urobi tam e, e, zdroj, vodný zdroj. Som sa opýtal, e, v čom spočíva ten rozdiel. Povedala nám, že každý mesiac požiadala, a žiadala, aby miestne ženy prispievali malou čiastkou, lebo nedúfala, že štát jej čoskoro pomôže Veľmi na mňa pôsobilo jej odhodlanie, e, jej povaha. A myslel som, že že ona e, len čerstvá pracovníčka iba prednedávno prišla, ale zistil som, že e, riadi tu nemocnicu už 11 rokov. V podnikateľských školách hovoria o takých ľuďoch ako sociálnych podnikateľoch. Myslím si, že je to sveta. A myslím si, že v rozvojových krajinách sú stovky tisíc ľudí, ktorí by eh, mali eh, dostávať eh, hospodárskú pomoc zo západu. Samozrejme, pomoc, hlavný problém s pomocou spočíva v tom, že to už nie až také dôležité. Dôležité je správna politika štátnych orgánov, súkromné investície, ľudské práva, vrátanie majetkových práv, zaistenie zmluv a e, systému spravodlivosti. Počas posledného e, desetročia počet chudobných vo svete, žijúcich e, na menej ako 2 dolary denne, sa znižil o 9 A to predstavuje zhruba 200 miliónov ľudí, pretože, pretože došlo k určitým zlepšeniam v polnohospodárstve. Myslím si, že polnohospodárstvo by malo byť stále hlavným cieľom vládnej politiky v Afrike a bohužiaľ, e, e, e, mnohí sú ne, priamo naklon, nepriazne naklonení voči poľnohospodárstvu. Odstranenie zbytočných prekážok, ktoré bránia fungovanie drobných farmárov, je veľmi dôležité. Samozrejme, aj pomoc je užitočná, ale čo je ešte dôležitejšie, je miestna vládna politika, ktorá by mala odstraňovať prekážky, ktoré stojí stovky miliónov dolarov pre malých farmárov, polnohospodárov, pretože ich vlády neriešia urgentné problémy. E, avšak pomoc môže byť užitočná, ale musí sa používať iným spôsobom. Skúsenosti hovoria o tom, že pomoc je účinná len v tých krajinách, kde miestna vláda je odhodlená e, zabezpečiť hospodársky rast a lepšiu distribúciu príjmov prostredníctvom vlastných investícií a vlastných snách. Netreba e, používať pomoc ako korupčný prostriedok v prípade, keď vláda e, zanedbáva e, skutočné výzvy rozvoja. Veľmi málo ľudí e, má rado zahraničnú pomoc alebo považujú za potrebné, pretože pre vládnych predstaviteľov ťažko sa realizujú alebo je tam príliš veľa podmienok a vlády to vnímajú ako zlo Nepáči sa vláda aj mnohým organizáciám, kým ich vlastný rozpočet nie je ohrozený. E, a už potom začínajú brániť takúto pomoc. Dokonca aj e, úradníci, ktorí majú na starosti zahraničnú pomoc, e, sú nervózni, či sa im podarí e, poskytnúť pomoc tým ľuďom, ktorí to e, najviac potrebujú. E, a e, najviac ma zaujímajú ľudia, e, ktorí veria e, v sociálnu spravodlivosť a myslia, že pomoc je egoistická. A ďalšia skupina ľudí, to sú reformátori v Afrike, ktorí si myslia, že e, pomoc e, pomáha autokratom sa dostať z zodpovednosti. Myslím si, že treba reformovať zahraničnú pomoc tak, aby aj títo ľudia začali veriť e, takéto pomoci. Spomínam si jednu, jeden manželský pár zo Sudánu, ktorý žije na severo e, západe e, Kanady. To sú utečenci, z občian, ktorí unikli občianskej e, vojne a raz ráno e, našli pred domom odreznutú e, hlavu jelenia. A tiež si myslí, že ide o prejav nevraživosti. Začali sa stiažovať na polícii a na polícii sa usmiali. Nejde o prejav nevraživosti. Proste miestne obyvateľia dobre poľovali a donesli vám ako dar najlepšiu časť e, e, úlovku a e, títo ľudia si uvedomili, že treba chápať aj hodnoty tej ktorej krajiny, kde žijete, kde pôsobíte. A častokrát e, zahraničnú pomoc, e, zahraničnú pomoc často krát vní, vnímajú nie ako dar. To treba vysvetliť. Vyzývam k realizáciu moratória na e, e, rozšírenie rozpočtu na poskytnutie pomoci, kým nezabezpečíme e, väčšiu efektivitu. Myslím si, že mali by sme konsolidovať existujúce programy pomoci a tu mám na mysli niečo radikálne. Naprieč musíme mať 12 alebo 13 rôznych agentúr v Európskej únii, ktoré majú na starosti poskytnutie pomoci. Prečo by ne, sme nemali dve alebo tri? Myslím si, že podstatne väčší podiel celkovej pomoci treba venovať takým účelom, ktoré pomôže, pomôžu viacerým krajinám alebo celému kontinentu, napríklad výskumu v polnospodárstve, vývoj nových eh, liekov proti malárii alebo tuberkulóze, budovanie eh, regionálnych infraštruktúr, vrátanie vysokých škôl. Myslím si, že prema eh, pomoc by sa mala sústrediť na krajiny ako Ghana a Mozambik, ktoré preukázali, a to dlhodobé, z dlhodobého hľadiska, že e, vedia e, riadiť vlastné zdroje a teda dokážu e, efektívnejšie využiť pomoc. Myslím si, že iba 10 zo 48 krajín subsaharskej Afriky splňajú takéto kritérie. V ostatných krajinách treba stanoviť prísnejšie podmienky vrátanie volieb pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov s tým, aby prostriedky E, e, e, ako primárne, naučili ako primárne vzdelávanie a boj proti AIDS splňali svoj účel. V takom prípade aj darcovia by mohli očakávať, že aj vlastné, ich vlastné zdroje sa lepšie využijú. A napokon mohli by sme uplatniť nové princípy. Napríklad si myslím, že o pomoci e, e, treba hovoriť viac v politickom kontexte. Európska únie nie úniu, e, e, ktorá e, stanovuje, nestanovuje podmienky. Napríklad Európska únia priamo spája demokraciu a rozvoj. To neznamená, že pomoc treba používať na dosiahnutie nejakých skrytých cieľov politiky. Nechápem, prečo Dánsko hovorí, že Afrika je väčšou prioritou, ale väčšinu prostriedkov minie na Afganistan. Mám na mysli niečo iné. Ak je našim cieľom bojovať s chudobou, Spôsob, akým vláda sa zaobchádza so svojimi občanmi, vrátane novinárov, podnikateľov a malých farmárov, by mala byť vzťahnutá na úroveň pomoci, ktorú takáto krajina dostáva. A myslím si, že musíme lepšie porozumieť ešte ďalším veciam, ako je pomoc. Aj Afričania, ľud Afriky, nielen vlády, musia chápať, čo to je pomoc. Podľa mňa by konkrétnejšia pomoc pomohla lepšie. Napríklad, keby si niektoré krajiny adoptovali cesty v Afrike a napríklad by sa zaviazali, že by 20 rokov ich udržiavali, alebo napríklad každoročné ceny za to, kto má najlepšiu správu v Afrike, alebo tí, ktorí reformujú správu a venujú sa správe veci verejných, vrátane lekárov, učiteľov a podobne. Títo by sa mohli v Európe a v Amerike vzdelávať o tom, ako spravovať veci verejné lepšie. A po, tre- po ďalšie chceme, aby sa zabezpečilo viacej lokálnych zdrojov a spriahli sa alebo spojili sa so zahraničnými vlády Brazílie alebo Mexika sa už teraz zaoberajú tým, ako udržať deti v školách, aby nemuseli chudobné deti pracovať. Všetky takéto konkrétne veci by boli lepšie ako nejaká záplava pomoci, všeobecnej pomoci, a ktorá sa navyše vníma ako paternalistická a intervencionistická. Myslím si, že ľudia, ktorí nevedia presne, ako sa poskytujú programy, nevedia o takýchto detailoch a aspektoch. Chcel by som hovoriť o ďalšom princípe. Žiadna vláda nemá nárok na pomoc, na humanitárnu pomoc. Dáva to zmysel, iba keď pomoc sa vníma ako investícia do budúcnosti alebo doplnok toho, čo už vláda danej krajiny už teraz robí. A napokon si myslím, že africké vlády by mali byť viac náročné a viac žiadať od donorov. Ak by mali byť vlády chápané ako dobrými, dobrí investori a nie len ako príjemcovia pomoci, ktorú si majú zaslúžiť, mali by trvať na tom, že zdroje zvonka by sa mali lepšie kombinovať, že procedurálne postupy by sa mali zjednodušiť a že by tieto vlády mali sami vo väčšej miere rozhodovať, ako použiť prostriedky, ktoré do ich krajiny plynú. Africké vlády by mali odmietať celé tie kohorty odborníkov, ktorí prídu študovať podmienky v danej krajine pretože niekedy je, tu sú tieto štúdie dôležitejšie pre nás, ktorí poskytujeme pomoc, ako pre, tí, pre tých, ktorým sa táto pomoc poskytuje. A často tí, ktorým, na ktorých sa tie štúdie robia, vnímajú ich ako nutné zlo a podmienku pomoci, ktorú im poskytujeme. Niektoré chudobné krajiny už konečne sa vzdávajú tejto pozície obete a trvajú na tom, aby sa s pomocou nakladalo rozumne. Prezident Rwandy Paul Kagame minulý rok povedal, ho, hoci možno svet ho nevníma až tak priaznivo, 15 rokov po genocíde, ale tento človek povedal, nikto Rwandčanom nič nie je dlžný. A mm, ministerský predseda Kene Rajo Odinga povedal počas prezidentských volieb, že Briti vybudovali železnicu 19. storočí pri niektorom jazere za 5 rokov, ale Keňania ani 2 cm k tejto železnici nepridali počas celého obdobia, odkedy je Keňa nezávislá. Na druhej strane Keňa zdvojnásobila daňový výnos pretože e- existoval istý človek, podnikateľ, ktorý sa rozhodol, že bude pracovať teraz na daňovom úrade a vykopal vojnovú sekeru proti nečestným praktikám medzi tými, ktorí vyberali dane v Keni. On zastupoval 5 keňského rozpočtu, pretože susedná krajina, ako napríklad Uganda, mala 40 výberu, úspešnosti výberu. Je to dobrý príklad toho, aká dôležitá je osobná iniciatíva, ako napríklad tá zdravotná sestra, ktorú som spomenul na začiatku a ktorá ovplyvnila môj postoj. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Začneme výmenu názorov s našimi poslancami. Kto by chcel vystúpiť ako prvý? Pán Mičel, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, chcel by som poďakovať nášmu rečníkovi. Čítal som jeho knihu a do istej miery ma trošku prekvapila. Ja sa obávam, že ak začneme hovoriť ľuďom, že pomoc nefunguje, použijú to ako výhovorku na to a 0,7%, ku ktorým sa zaviazali, že poskytnú, neposkytnú a jednoducho dostatočné množstvo peniazy sa nedostanú do krajín, ktoré túto investíciu z pomoci potrebujú. Takže celú túto tému pokladám za trošku eh, prekernú, pretože svetová vízia ráta s pomocou a tvrdí, že pomoc funguje. Niektoré príklady, ktoré nám autor tejto knihy, pán Kalderi, si poskytol a ktoré osobne zažil na vlastnej koži, protirečia takejto vízii, ale dovolte mi povedať, že mnohé mimovládky, ktoré pracujú v rozvojovom svete, v mojej vlastnej krajine napríklad ľudia si sami budujú vlastné domy Isté, že sú tu ťažkosti, ale neliši sa to od situácie, keď u nás, v našej domácej krajine, sme sprivatizovali v 70. rokoch e, činžiaky a ľudia zrazu nemali e, vlastníctvo týchto domov a zmenili sa im podmienky bývania. Nie je to trošku ďaleko, e, trošku prehnané povedať, že rozvojová pomoc nefunguje? Mne trošku uniká, ako inak by sa dalo pomôcť rozvojovému svetu? Nemali by sme prispievať? Nemali by sme sa zavezovať k tomu, že 0,7 prispiejeme? Ďakujem, že ste nám povedali všetky tieto veci. Samozrejme, že musíme čeliť výzvam, provokovať. Ja by som vám mohol povedať, že nevolte socialistov a zelených, voľte kresťanských demokratov. Ja pokladám váš prejav za zaujímavý. Beriem to, čo ste povedali, ale odpovedzte mi prosím na moje obavy. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Pani Lovín požiadala o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kandarízi, ďakujem veľmi pekne za mimoriadne zaujímavé vystúpenie. Bohužiaľ, ja som vašu knihu nečítala, ale čítala som eh, zo pár ďalších kníh. Napríklad knihu od Garia Matajza výzva e, pre Afriku. Práve som ukončila čítanie tejto knihy. Táto autorka pred niekoľkými e, rokmi dostala Nobelovú cenu a pochádza z Keny. Potom, čo som e, si prečítala tie knihy a vypočula som si vašu prezentáciu, uvedomujem si, že je tu veľký otáznik ohľadom toho, aké účinky má rozvojová pomoc v krajinách subsaharskej Afriky. Gary Matej pochádza z Kenie a v podstate opakuje to, čo ste povedali vy, že pomoc má viaceré nechcené účinky, ktoré v žiadnom prípade nie sú priaznevé pre africké krajiny. Okrem iného e, zdôrazňuje, že pomoc pôsobí tak, že africkí politiky e, stracajú zodpovednosť e, e, voči svojim voličom, pretože sa stávajú zodpovední voči darcom zo západu. A to má závažné dôsledky z hľadiska zodpovednosti rozvoj demokracie, okrem iného. Čiže vedúci predstaviteľa nepovažujú za potrebné skladať účty pred vlastnými daňovníkmi. Je tu aj určitý stimul ktorý bráni proti tomu, aby miestni politici e, vyberali e, daň zo svojich obyvateľov, pretože dokážu prežiť bez toho. A je chyba tu prepojenie e, medzi tým a zodpovednosťou. Zdá sa, že vzniká situácia, pri ktorej zdravotníctvo, školstvo, krízový manažment sa musí zabezpečovať e, zvonku a nie zvnútra krajiny. A e, samozrejme o tom e, treba sa rozprávať. Čítala som knihu Moersa Dead Aid, Mŕtva pomoc. Je to kontroverzné, do určitej miery ide o viedrenie tabuizovanej myšlienky, že pomoc nemusí byť E, pozitívna. Čo si myslíte e, o záveroch e, pani Mojisovej? Čo si myslíte o možnosti, ako lepšie podporiť obchod na miesto pomoci? Či aj vy si to myslíte? Taktiež nemohli by ste podrobnejšie povedať o tých nových princípoch, s ktorými by sme sa mali stotožniť pri poskytovaní pomoci. Ako by sme mohli sformulovať takéto princípy s tým, aby e, boli účinné, aby boli vypočité. A vo Švedsku sa veľmi e, veľa hovorí o tom, že vo viacerých prípadoch e, pomoc spôsobuje zvýšenie korupcie. Nemohli by ste sa k tomu viedriť tiež? Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Keller. Ďakujem za slovo. Ja som tiež nečítala vašu knihu, ale ten názov stačí. Trable s Afrikou, prečo pomoc nefunguje? Na druhej strane ste nám práve vysvetlili, ako by mohla pomoc fungovať. Takže vidím, že mm, je tu trošku rozdiel medzi názvom knihy a tým, čo ste nám povedali. Spomenuli ste, že zahraničné investície môžu fungovať lepšie ako poskytovanie humanitárnej pomoci. I ja si však nie som celkom istá, či v tých najmenej rozvinutých krajinách budú ochotní investori niečo investovať. Či prilákajú investorov takéto krajiny. A humanitárna alebo iná pomoc môže viesť k tomu, že miestna správa sa zbaví odpovednosti za rozvoj. To je nesprávne, ale mohlo by sa to stať, uznávam. Ale čo spraviť, aby správa brala zodpovednosť za svoje činy? Tlačí ich občianská spoločnosť? Alebo ľudia jednoducho sa pýtajú, čo pre nás robíte? Alebo zvonka treba pritlačiť? Ako dosiahnuť vitálnu občianskú spoločnosť, ktorá bude podporovať a vyžadovať túto zodpovednosť, ako zabezpečiť zdroje, ako zabezpečiť kontrolu výkonu správy, ako mať inšpekčné súdy, to je priamy preklad z angličtiny, neviem, či to funguje v inom jazyku, ako zabezpečiť rozličné druhy asistencie a pomoci pri rozdeľovaní tejto pomoci. A na druhej strane máme tu historickú zodpovednosť, pretože my istým spôsobom berieme niečo z rozvojového sveta, uvedomujeme si to a teraz niečo vraciame, to, čo sme vzali. Vlády by mali brať zodpovednosť za svoje plecia a cítiť zodpovednosť pred voličmi, ale podpora inšpekčných alebo auditorských súdov znamená, že sú ochotní e, vládni úradníci si nechať skontrolovať to, čo robia s peniazmi. Že sú ochotní k transparentnosti. Keby sme napríklad donorom dovolili, aby poslali nejakých kontrolórov a tí by skontrolovali, čo sa stalo s ich peniazmi, napríklad tanzánska vláda takéto niečo povolila. Myslím si, že aj toto by mohlo pomôcť rovnako, ako keby e, miestna, lokálna komunita vyvinula tlak na dobre vynakladanie prostriedkov. Rozvojová pomoc nie, nie je niečo, čo musia veľmi dobre odôvodniť darcovia pred svojou vládou a svojimi občanmi, ale rozvojové krajiny takisto, ktoré, ktoré dostávajú túto pomoc, majú istú zodpovednosť. Ak chcete, aby darcovia prestali dávať a donorské krajiny nechcú prijímať, pretože majú vlastné politické ciele a nestarajú sa o to, čo je dobrá správa veci verejných, ako to potom spraviť. Ďalšia vec sú rodiny. Bez toho, že by sme pomáhali rodinám, ako budeme im, keď ich nebudeme pomáhať pomocou, akou inou, akým iným spôsobom im budeme pomáhať sa rozvíjať. Ďalšia otázka je otázka daní. Súhlasím s vami, že to je veľká téma, ale prečo sú dane problémom? Za posledné 10 ročia sme tu na severe, v rozvinutom svete, liberalizovali dohľad nad výberom daní, liberalizovali sme e, servis pre občanov, zoštihľovali sme vlády a teraz hovoríme ľuďom v rozvojovom svete, že to tak nemajú robiť, že majú posilňovať vlády. Neviem teda, kde je pravda, je tu viacero aspektov, vidím tu isté úskalia. Ešte som sa chcela niečo opýtať, ale zabudla som tú poznámku, nemôžem ju nájsť. Inak s vami súhlasím, že by sme mali zlepšiť poskytovanie rozvojovej pomoci, máme to robiť inak, transparentnejšie, predvídavejšie a to moratórium, po ktorom voláte, že máme zastaviť pomoc, kým sa tie minulé peniaze nevynaložia efektívnejšie, sú ešte peniaze, ktoré sme slúbili, ale zatiaľ sme ich nenazbierali, ako tých spomínaných 0,7 Podľa mňa treba mať koherentný prístup jedny peniaze nemôžeme slúbiť a potom to odvolať. A sú tu aj pozitívne prístupy. Afrika je samozrejme problematická, lenže keď ju vždy budeme nálepkovať ako problematickú, tak to nie je celkom fér, pretože sú tam aj pozitívne príklady. Spomeňme si na Ghanu alebo na Zambiu, kde môžeme nájsť mnoho pozitívnych príkladov, alebo celé tieto krajiny ako také sú pozitívnymi príkladmi. Nemôžeme celý africký kontinent odsúdiť ako niečo hrozné. A peniaze, ktoré sa tam vynakladajú, nevždy e, môžeme odsúdiť ich e, vynakladanie. Ďakujem pekne. Slovo dávam pánovi Martinezovi. Ďakujem. Hovorí pán Martinez. Budem veľmi stručný pretože poprvé súhlasím s predrečničkami a podľa mňa je to veľmi oveľa, tá realita je oveľa krutejšia a súhlasím aj s kolegom Mičelom. Návrh na titul knihy už tiež ma veľmi nezaujala a bol som veľmi znepokojený. No samozrejme, ako titul je to dobré, je to titul, no dobre, ktorý možno provokuje a možno ja som už aj príliš starý na to, aby ma provokovali. Nezaujal ma titul, myslím si, že titul nie je jasný a problém nie je, že či pomôcť Afrike a predovšetkým zahraničná pomoc Neviem, či hovorí o rozvojovej pomoci alebo či pomáha povodzi mm, prevádzkovej, ak je to rozvojová pomoc, keď hovorí o foreign aid, tak musím pánovi Kaldery si mu povedať, nepotrebujem na to knihu, stačí mi len pol stránky, aby som vám povedal, prečo sú problémy v Afrike E, pomoc je veľmi malá a to, čo sa im dáva veľmi malo, tak s druhou rukou sa im stokrát viacej berie. Takže problém nie je tá vonkajšia pomoc, ale to, čo sa Afrike zvonku berie, keď sa tej Afrike dáva veľmi málo. A myslím, že nikto nemôže diskutovať o tom, že bez tejto vonkajšej pomoci by bola situácia ešte, ešte horšia pokiaľ ide boj proti AIDS, pokiaľ ide o, o alfabetizáciu a tak ďalej a tak ďalej, pretože táto vonkajšia pomoc to nie je len pomoc, ktorá prichádza Afrike, nie len z tých krajiniek z EÚ alebo z Severnej Ameriky. Je to aj pomoc, ktorá prichádza z Kuby, kde je napríklad 20 tisíc lekárov, ktorí pracujú v Afrike títo kubanskí lekári, ktorí ošetrujú chorých a pacientov, pretože e, tá vonkajšia pomoc tiež spôsobila, že lekári z týchto afrických krajín odchádzajú do zahraničia, hoci oni sa vzdelali a teda dostali svoje vzdelanie vďaka našim štipendiam, ale potom odcestovali. Takže problémy Afriky nie je vonkajšia pomoc, ale problémom Afriky je, že táto vonkajšia pomoc je zďaleka nedostatočná vzhľadom na problémy, ktorými táto, tento kontinent trpí, vzhľadom na to, že svet, ktorý je riadený a organizovaný zo sveta a bolo by oveľa zaujímavejšie, keby sme mali knihu, ktorá by hovorila problém Afriky a subvencie na poľnohospodárstva v severných rozvinutých krajinách. To by bol jeden problém, jeden z dôvodov, prečo africké poľnohospodárstvo išlo dolu vodou, až sa nakoniec teda úplne zničilo a mohli by sme robiť nekonečne množstvo ďalších vysvetlení na to, aby sme zistili, ako, v akom stave je Afrika. V akom stave je Afrika. Ja samozrejme nechcem povedať, že Mnohí Afričania nie sú zodpovední za to, v akom stave je Afrika, ale ja si myslím, že tí, ktorí sú najmenej zodpovední za to, v akom stave je Afrika, to je tá rozvojová pomoc. A súhlasím s pánom Mitchellom, že naozaj robiť takéto vyhlásenia, tak jediné, čo dosiahnete, je, že budete demoralizovať a spôsobíte, že to, čo my, my ktorí sme istým spôsobom angažovaní v tomto úsilí v rozvojovej pomoci, tak e, potom e, sme takí znepokojení a tí, e, ktorí odmietajú túto pomoc poskytovať, tak takéto tituly a takéto knihy im dávajú argumenty. A teda skutočne k tejto knihe, k tým argumentom Ehm, ako hovorila pani Lovin, sú knihy, ktoré hovoria o tom, že samozrejme existujú problémy, ale e, tieto knihy neprichádzajú k záveru, že e, treba sa vrátiť k, nejakej, k nejakému imperiálnemu svetu a že v tomto svete by mal niekto kontrolovať a ten by rozhodoval, že kto má pomáhať a akým spôsobom ehm, že ako má mm, kontrolovať. Ja mám pocit, že som premrhala asi pol hodiny. Áno, a teraz dám slovo pani Gael Dolens. Nech sa páči. 5 minút, nech sa páči, 5 až 7. Ďakujem pekne. Pracujem v generálnom rediteľstve rozvoj na odbore, ktorý má na starosti e, účinnosť poskytovanej pomoci. Takže e, veľmi rada som si vypočula vaše vystúpenie, nečítala som ani ja vašu knihu a je pravda, že keď vidím názov vašej knihy a počujem, čo dnes e, ste povedali, naozaj to vyznieva podstatne pozitívnejšie a v súlade s tým, čo sa snažíme dosiahnuť my na úrovni komisie spolu s členskými štátmi. Napríklad, keď hovoríte o význame e, politiky e, miestnych vlád, áno, jedným z princípov účinnosti pomoci je stotoženie e, sa s pomocou príjmateľského štátu. Hovoríme o potrebe budovania kapacít na úrovni príjmajúcej vlády a nabadáme k používaniu celoštátnych systémov. Vravíte, že treba využívať to, čo už existuje. A treba sa to snažiť urobiť iným spôsobom a zase o to nám ide na odbore e, účinnej pomoci. Spomenuli ste, e, e, že pomoc treba napojiť na sociálnu spravodlivosť. Aj my sa snažíme toto dosiahnuť, najmä dielbou práce. Snažíme sa vytvárať väčšiu rovnosť v rôznych odvetviach Napríklad, keď vidíme, aký je počet darcov v rôznych krajinách v oblasti štátneho sektora alebo v školstve, ale je ich menej napríklad v polnohospodárstve, čo je veľmi dôležité pre africké krajiny ako ste o tom povedali, ale e, napríklad treba zabezpečiť e, e, väčšiu rovnováhu rozvoja v jednotlivých krajinách alebo riešiť problém deti bez rodičov potreba e, konsolidácie existujúcich prostriedkov. Snažíme sa to dosiahnuť e, prostredníctvom harmonizácií poskytovania pomoci. Hovoríme, že nie možno, možné, aby e, darcovia všetko, robili všetko. Skúsme sa špecializovať s tým, aby sme vytvorili väčšiu pridanú hodnotu v krajinách, kde pôsobíme. Aby sme to urobili spoločne s týmito krajinami Vravíte, že mali by sme e, byť e, otvorenejšie v tom, že pomoc má e, politickú agendu. Je to samozrejme veľmi zložité. Nediskutuje sa o tom jednoducho s členskými štátmi, ale nabadáme k tomu, aby politický rozmer bol integrovaný do pomoci. Keď sa pozeráme na náš instrument, instrumentárium z hľadiska dielby práce, E, nabadáme darcov, aby analyzovali svoju komparatívnu e, výhodu a tým zapracováme tam aj politický rozmer. Jednoducho, on tam je, ale ho nevidíme. Veľmi rada by som si vypočula e, váš názor o, to, o tom, ako vy vnímate našu činnosť. Ako zrejme viete, Komisia pripravila e, jarný balíček dokumentov. Je tam aj e, e, oznámenie o pomoci, o účinnosti pomoci. Je tam aj oznámenie o daňach o rozvoji. Takže veľmi rada by som si vypočula aj váš názor na realizáciu našej práce. Váša kniha bola napísaná v roku 2006. Možno, že odvtedy sa situácia aspoň troška zmenila Samozrejme, že treba ešte veľmi veľa aj urobiť. Ďakujem pekne. Alors, je vais repasser la parole à monsieur Calder. Teraz dám slovo pánovi Calderisimu a poprosím ho, aby ste neprekročili rečnícky čas 5 minút, lebo mnohí kolegovia ho už prekročili. Nož, svoju knihu som písal na to, aby sme e, e, e, mali zreteli, že 0,7% je to stále faktor, ktorý v medzinárodnej verejnej politike zbudzuje veľa sporov. Európska únie je najväčším poskytovateľom rozvoju pomoci. Takže už keď nič iné, treba zdôrazniť, že, že nepriateľom kvality je e, kvantita. Niekto e, už povedal, že z viacerých dôvodov e, pomoc nedostal tým, ktorí to potrebujú. Či už súvisí to s nehospodárským prístupom alebo dedičstvom kolonializmu. Samozrejme, keby to bolo že zabezpečené, potom by viac sa dostalo tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Chápem, že mimovládne organizácie dokážu efektívne pomôcť aj vo svojej knihe argumentujem e, e, v prospech pomoci od ľudí k ľuďom. Výsledky tam sú podstatne jasné, zatiaľ čo motivácia oficiálnej pomoci je častokrát nejednoznačná. Názov knihy nie je prečo e, nemôže fungovať v Afrike. Nie, že vôbec nemôže. Hovorím, že prečo to nefunguje v Afrike. Napríklad 8 rokov som pôsobil v Indonézii. Tam to bolo veľmi úspešné tam e, e, vláda veľmi e, inteligentne využila príjmy z predaja ropy a veľmi efektívne využila aj pomoc, aby pomohla vidičanom dostať sa z chudoby. Taktiež hovorím pozitívne o krajinách ako je Botswana, Mauritius, Ghana, Mozambik, Uganda, Tanzánia. No, I keď nie jednoznačne, jednosmerne, keď prekonovali určité problémy počas 15-20 rokov, urobili správne rozhodnutie z hľadiska hospodárskej politiky a vylepšili využívanie zdrojov. Myslím si, že e, podstatne jednoduchšie by sa argumentovalo, že e, žiadna pomoc je lepšia ako veľa pomoci. Potom ako 30 rokov som pôsobil e, v oblasti tej rozvojovej pomoci, myslím si, že treba ísť strednou cestou, treba zobrať si ponaučenie z posledných 25 rokov a pozitívne, konstruktívne poskytovať pomoc podporu. Výhrada voči mojej ozovej knihy je to, že kniha je príliš jednoduchá. Rozhoduje sa medzi súkromnými investíciami a zahraničnou pomocou. Nikdy to nebolo také jednoduché. Hneď od začiatku zahraničná pomoc mala za účelom vylepšiť verejnú politiku a podmienky pre súkromné investície. Nikdy eh, nik nemyslel, že samotná zahraničná pomoc zabezpečí hospodársky rast. Treba ju upremiť do tých oblastí, kde chýbajú určité zdroje alebo vedomosti príslušných vlád. A vo mnohých krajinách situácia sa zmenila a podľa mňa e, je možné lepšie e, skoncentrovať pomoc e, tak, ako sa to robí v minulosti. Samozrejme, je podstatne dôležitejší obchod ako pomoc. Umožňuje ľuďom sa dostať z chudoby. Je to pravda, je to fakt. Spomínam, spomenul som polnohospodárstvo úvodom zámerne, pretože v Afrike je to hlavný zdroj bohatstva, zatiaľ čo e, e, vlády nechcú e, využívať poľnohospodárstvo, zabudajú skúsenosti Kanady, Spojených štátov, Nového Zelandu a Austrálie. V tejto oblasti sa dá urobiť veľmi veľa, ale pomoc nedokáže pomôcť krajine ako Čad, kde na juhu poľnohospodári nepoužívajú hnojivo v prípade e, pestovania kasavy, pretože ak budú mať príliš e, dobrú úrodu, potom vojaci im to ukradnú. Preto nedovolili si mať viac e, potravy alebo možnosti predať to, pretože vojaci a policie páchajú trestné činy. Práve toto treba zohľadňovať, keď poskytujeme pomoc a nie vždy jednoznačne sa rozhodujeme v tejto oblasti. Súhlasíme, že nemôžeme financovať E, e, zvyšných príjmov za súčasných podmienok, keď hovorím o nových princípoch, princípoch skôr to vychádza e, z výsledkov viacerých metód sledovania alebo dohľadových misií Svetovej banky. Títo misie však prídu na 2-3 dní, dvakrát za rok, oboznáme sa s realizáciou projektu a je to nesprávny spôsob inšpekcie. Chcem e, mať inšpekcie na mieste e, nepretržite, aby e, inšpekciu, kontrolu realizovali samotní Afričania. Musia to robiť za dobrých zamestnaneckých podmienok. Musí to byť selektívne. Tiež Eh, mám pochopenie pre ministerstvo financí eh, v Afrike. Ja som začínal na ministerstvo financí v Kanade. Myslím si, že krajiny, ktorým sa darilo počas ostatných eh, rokov, majú dostávať lepšie podmienky. Mozambík, Mali, Ghana. Myslím si, že mali by sme im poskytovať určité granty, predpovedať nebo predprostriedky, ktoré by mohli postupne využívať Ehm, napríklad koľko detí dostalo e, očkovanie, bolo zaočkovaných, alebo koľko máme e, dievčat e, na stredných školách. Potom, ako sa splnia určité podmienky, môžeme prediskutovať ďalšie kroky. Netreba mať v Ugande alebo Tanzanie tisícky misií, ale v iných krajinách treba odstraniť určité mm, prekážky, treba zabezpečiť voľby e, pod dohľadom medzinárodných inšpektorov a tam potom by bolo rozumnejšie pozvať tradičný prístup, prístup e, k e, pomoci. Myslím si, že to by stačilo. Hovoril som viac ako 5 minút. Ďakujem. Teraz pristúpime k bodu 9. Ide o akčný plán pre aplikáciu dobrovoľné dohody o partnerstve vlasti FLECT. Tento akčný plán predstavuje celé opatrenia na boj proti zneu- ilegálnemu zneužívaniu lesov a obchodu. Tento akčný plán zdôrazňuje predovšetkým reformy e, správy veci verejných a tiež posilnenia kapacít produkčných krajín. Je tu pán Riera, riaditeľ z riaditeľstva B rozvojovej politiky Európskej komisie a on nám predstaví posledný vývoj o týchto partnerských dohodách s ostatnými a rozvojovými krajinami. Máte slovo, nech sa páči na 15 minút. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem za možnosť vystúpiť a informovať vás o aktivitách organizácie FLECT. a počiarknúť dôležitosť tohto relatívne nového výboru, ktorý riadi tento proces. Európsky parlament vie o našich aktivitách a viem, že sa to od nás žiada. Vítame vašu pokračujúcu podporu našich aktivít. Prečo práve dnes prezentujeme plán organizácie FLECT? Preto, lebo tri dohody, ktoré, ktoré boli uzavreté, s týmto súvisia. Jedna je ratifikovaná Ghane, druhá v Kongu a tretia sa práve ratifikuje, budúci mesiac sa bude ratifikovať pre Kamerun. Kamerun. Mnohé programy sú súčasťou týchto dohôd, rokuje sa o nich, napríklad s Liberiou, so Stredoafrickou republikou, otvárame rokovania s Demokratickou republikou Kongo, s Gabunom a takisto rokujeme s Indonéziou a Malajziou. Zaujímajú sa o program FLEGT aj v Latinskej Amerike. Samozrejme, Latinská Amerika obchoduje s drevom vo veľa menšej miere s Európskou úniou a Európska únia nie je pre nich dôležitým trhom. Napriek tomu ich čoraz viac zaujíma náš proces FLECT. Mali sme misie do Latinskej Ameriky, ktoré boli informačnými misiami o tom, čo robíme. Dovolte mi začať tým, že vám pripomeniem, čo to je VPA, teda dohoda o dobrovoľnom partnerstve. Ide o krajiny, ktoré produkujú drevo. Tento vývoz posielajú do EÚ s poistkou alebo s certifikátom, ktorý ubezpečuje európskych spotrebiteľov alebo nákupcov tohto dreva, že sa toto drevo vyťažilo legálne a exportovalo legálne do Európskej únie. Takže je to situácia, kedy vyhrávajú obe strany. Európsky nákupcovia dreva si môžu byť istí, že drevo, ktoré sa vyťažilo, je vyťažené legálne v danej krajine a že to má pozitívny dopad na rozvoj danej krajiny, keď sa vyťažilo legálne. Ide tu o zvýšenie exportu a toto partnerstvo VPA zabezpečuje, že naďalej budú plynu dodávky z danej krajiny do EÚ a že sa lesy v krajine, kde sa ťaží drevo, budú spravovať správnym spôsobom. Táto koncepcia vychádza z jednoduchej premisy. Pri rokovaniach však je realita častokrát zložitejšia, ako si iste viete predstaviť. Dôvody nelegálneho výrobu dreva nie sú vo všetkých krajinách rovnaké. Vychádzajú z rozličných koreňov rôznych krajinách. Je to kapacita alebo nedostatok kapacity v danom štáte e, zvyšovať dane, pozemkové vlastníctvo, nájom pôdy a podobne. Obchodovanie nie, sú, nie je také priamočiare, ako by bolo vždy žiaduce. Iste si viete predstaviť, že tí, čo ťažia drevo, Iste neexportujú toto drevo priamo do Európskej únie nákupcom v Európe. Je tu istý reťazec subdodávateľov. Je tu celé obchodné odvetvie, ktoré, kde sa obchoduje s drevom na celom svete, ale to vlastne platí pre akúkoľvek inú komoditu a pre všetky tovary, ktoré sa exportujú z inej krajiny ako EÚ cez nejakých sprostredkovateľov a ďalšie krajiny a až napokon prídu do EÚ. Zahraničné vlády a spravovanie veci verejných v iných krajinách e, je tiež často komplikovaná záležitosť, kde figuruje mnoho aktérov v sektore e, rezorte lesníctva. To môže byť veľmi špecifická situácia. Mnohí ľudia tu môžu mať protichodné záujmy. Vnímame tieto ťažkosti a záujmy, napätie medzi e, tými, čo sú aktívne vo výrobe dreva, rozličnými oddeleniami štátnej správy, záujmy tých, ktorí žijú v zalesnených oblastiach, kde sa ťaží drevo. A takisto sú tu rozdiely medzi exportérmi dreva a tými, ktorí pracujú na internom trhu, kde tiež treba drevo. Nie len na svetovom trhu. Je to teda spletitá záležitosť v tomto rezorte, ale tento rezort je mimoriadne dôležitý z hľadiska výnosov pre mnohé krajiny a preto musíme riešiť zložité otázky, ktoré nie vždy sa nám darí doriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Prvá dohoda, ktorú sme ratifikovali s Ghanou, Tam sme sa naučili veľa, dalo nám to lekciu a teraz ich využívame, tieto lekcie, vo rokovaní s inými krajinami. Realita, inštitucionálna realita, obchodná realita v rozličných krajinách je odlišná a nedá sa celkom eh, nasadiť všetko na jedno kopito. Vlády Napríklad vláda Ghany nám poskytla istý rámec v našej práci na spoločnej dohode. Teraz na stretnutí s Liberiou pred mesiacom sme hovorili o takomto rámci. A povedali sme im, že takýto rámec uľahčuje rokovania. Aké lekcie sme sa naučili? Dovolte mi tieto lekcie rozdeliť z procedurálneho hľadiska na obsahovej rovine. Predovšetkým nám FLEGT, program FLEGT umožniť, umožnil rozprávať o správe veci verejných týkajúcich sa lesov a lesníctva, hovoriť o rozličných zainteresovaných stranách, ktoré majú záujem o lesy a lesníctvo, a dokonca tieto zainteresované strany sú v samotnej vláde. Často môžu byť protichodné záujmy. Rezort lesov a lesníctva často namieta, že dohoda o spoločnom dobrovoľnom partnerstve je obchodnou dohodou a často, keď sedíme za stolom so zástupcami e, ministerstva obchodu, so zástupcami daňového úradu, zástupcami e, vizdieckého rozvoja a decentro, individualizovaných delegovaných služieb v rámci verejnej správy. Toto nám umožňuje správu lesov riešiť na hĺbšej úrovni, ako by boli iba vládne diskusie. Po druhé, máme tu dočinenia s, so záležitostiami, ktoré sa dotýkajú suverenity každej danej krajiny a ktoré majú ist, tú politickú citlivosť dosť vysoko. Politicky citlivé sú. Viete si predstaviť, že keď sa hovorí o tom, či je isté, istý zákon vhodný alebo nie, či je nejaký, nejaký mechanizmus sankcií dosť prísny alebo nie, iste si predstavíte, že sa dotýkate trošku citlivých vecí v danej krajine a vždy to súvisí so suverenitou. Po tretie, nielen, že sme rozšírili debaty a diskusie nezahrnuli sme do nich len zástupcov vlády, ale aj zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládok, ako i zástupcov priemyselných odvetví. Ubezpečujem vás, že to bolo cenné a poučné, celý tento proces. Navštevovali sme rozličné krajiny počas našich rokovaní a mali sme široké rokovania s rozličnými zainteresovanými stranami v rozmanitých krajinách. Som rád, že môžem povedať, že vlády jednotlivých krajín si uvedomili, že to sa vyplatí, že to stojí za to prejsť takýmito konzultáciami a rokovaniami. Samozrejme, že to e, neskracuje rokovania, ale zároveň nám to umožňuje dosiahnuť trvalejšie, udržateľné a silnejšie dohody. Teraz niečo k obsahu týchto dohôd. Aké lekcie sme sa naučili na tejto rovine? Prostredníctvom tohto procesu sme pomohli jednotlivým štátom vyjasniť si právny rámec v spomínanom rezorte. Ako si sme ich e, ubezpečili, že majú bezpečný a pevný právny rámec v rezorte lesníctva a toto bolo, toto krajiny skutočne ocenili. Pomohli sme im, aspoň si tak myslím, zadefinovať systém právnych istôt, ktoré znižujú korupciu a zvyšujú výkon práva zabezpečujú výkon práva. Počas rokovaní za prítomnosti mimovládnych organizácií, komunity a súkromného sektoru sa nám podarilo urobiť veľký krok vpred. Pomohli sme spomenutým krajinám zlepšiť transparentnosť a prístup k informovanosti alebo informovanosť v rámci širokého procesu konzultácií a rokovaní. A napokon by som rád ilustroval to, čo hovorím na príklade. Samotné predmetné krajiny vďaka tlaku domáceho priemyslu, napríklad v prípade Ghany, Konga a Kamerunu, sa naša dohoda netýka len importu do Európskej únii, ale aj exportu na iné krajiny, na iné trhy a dokonca aj do domácej výroby, drevo výroby. Podľa mňa tento proces e, spôsobil, že si jednotliví aktéry vybudovali isté pevné pozície a dokázali sa dohodnúť a posunúť veci na vyššiu úroveň a realizovať svoje ambície. A napokon by som raz dôraznil, že sme mali mimoriadne dobrú spoluprácu s členskými štátmi EÚ. Dnes tu nemáme zástupcov. Som mimoriadne rád, že takéto niečo môžem vyhlásiť práve pred vami, pretože rozličné krajiny nás podporovali v rozmanitých e, postupoch a procesoch k Hane napríklad e, Británia a Holandsko, v iných prípadoch Nemecko alebo Francúzsko, ale aj iné krajiny. A bez takejto podpory zo strany členských štátov by sme mali situáciu ťažšiu a neboli by sme takí úspešní pri rokovaniach. Myslím, že pred týmto procesom sa nám podarilo zvyšiť dynamiku a e, celá vec naberá na sile a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a lepšiu správu vecí verejných v oblasti lesov a lesníctva. Podľa nás je to dobrý začiatok zabezpečiť e, dobrú administratívu a správu veci verejných aj v iných rezortoch, nielen v lesníctve. A v tomto procese sa, dúfame, dobré veci budú šíriť a povzbudí to ľudí k dosahovaniu realistických cieľov a zlepšovania správy. To je dobrý začiatok pre všetkých zúčastnených. Čo by som povedal na záver? Tento postup si od začiatku vyžadoval od partnerských krajín vyhodnotenie dopadov a úsilie. Bolo treba investovať prácu úradníkov, pretože celá reťa subdodávateľov treba aby bola pod kontrolou od miesta ťažby dreva až po pobrežie a to si vyžadovalo naozaj vybudovanie e, štruktúry, ktorú sme my aj iní darcovia poskytli. Ak by bolo treba podporiť tieto krajiny ešte ďalej, budeme veľmi radi, ak sa nám podarí tento proces ešte zlepšiť. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo poslancom. Nech sa páči ako prvý pán Martinez. Ďakujem pani predsednička. Myslím si, že je tu veľmi zaujímavé a účinné pôsobenie. Ja by som poďakoval pánovi Rierovi za jeho vystúpenie. Zdá sa mi, že ako aj v iných prípadoch, keď sa robí niečo veľmi dobre, Možno nevždy to dokážeme veľmi dobre vysvetliť a tým, že pogratulujem komisie, tak by som zároveň aj vyzval komisiu, aby túto iniciatívu viacej publikovali, aby o nej viacej informovali, pretože vás uistím, že nie je mnoho kolegov v parlamente je o nej informovaných. Položil by som jednu otázku a ešte jeden komentár. Otázka je, ako my podnietime alebo podnecujeme, aby boli krajiny, ktoré podpíšu s nami takúto dohodu, aký objektívny záujem môžu mať tieto krajiny a to predovšetkým tie krajiny, kde drevárske podniky ťažobné podniky, ktoré predávajú drevo, tak tie skutočne na tom veľmi zarábajú. Čo my teda môžeme poskytnúť vládám, ktoré podpísali alebo podpíšu takúto dohodu s nami, aby sme im skutočne poskytli viacej, než im môžu poskytnúť tie drevárenské firmy, ktoré sú skutočnými, možno môžeme ich nazvať zločincami a moja súkromná skúsenosť, letel som helikoptérov ponad venezuelskú hranicu až do vnútra Brazílie, teda nad zónou zdieľanej Amazónie, teda medzi Venezuelou a Brazíliou. A videli sme, ako pôsobenie venezuelskej vlády uchováva prales takmer nepoznačený a keď prekročíte brazílskú hranicu a v, v časovom intervale jedného roka kilometre, stovky kilometrov pralesa vo vnútri Brazílii sa ťaží skutočne divokým spôsobom. Celé hektáre z Helikoptery to vidíte veľmi dobre, letíte tesne nad tým a vlastne prechádzate od pralesa do zelenej savany, kde v minulosti síce bol prales a keď stadial preletíte e, dva mesiace neskôr, tak prídete na to, tak e, tá savana sa rozšírila o 50 kilometrov a z pôvodných 40 kilometrov a to sa každý mesiac zväčšuje tento priestor a vlastne takýmto spôsobom prale zmizne. A vzhľadom na takýto postoj veľkých krajín, a ja som, keď som hovoril s brazilskými orgánmi, mám tam veľa priateľov, tak oni mi povedia, no dobre, no pôsobenie drevárenských firiem sa nedá kontrolovať alebo prinášajú také zisky, navyše otvárajú priestor pre chov dobytka, pre extenzívny chov dobytka a tak ďalej. No ale ja som chcel vedieť, teda ako my v EÚ a v Európskej komisie, ako postupujeme aby tieto krajiny postupovali tak, že nejde to preto, aby sa tam niečím nemrhalo, nejde o nejaký zisk krátkodobý a tak ďalej okamžitý, ale aby išlo o racionálnu ťažbu, o ťažbu, ktorá nebude ničiť tento prales. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Nech sa páči, pán Mičel. Ďakujem, pani predsednička v zásade súvisí, súhlasím s tým, čo povedal pán kolega Martínez a ďakujem eh, komisii za prezentáciu. Eh, v programe eh, rozvoje sú viaceré problémy a je veľmi užitočné, že sme informovaní o tomto projekte, lebo má kľúčový význam z hľadiska riešenia iných problematik, napríklad v súvislosti s, s klímou ale e, ja by som chcel preformulovať otázku pána Martinisa. Ale čo z toho získa Gána? Čo získajú krajiny, ktoré sa prihlásia? Ako ich presvedčiť? Čo bude pre nich prospešné? A v súvislosti s tým, ako to funguje, v prílohe, kde sa spomína Gána, sa hovorí, že Európska únia poskytuje rozvojovú pomoc na budovanie kapacít a realizáciu reforiem. V prípade Gany existuje mechanizmus viac e, sektorovej podpory. Mohli by ste nám približiť, čo konkrétne sa robí v prípade Gany? Bol by som rád, keby som pochopil, ako sa využíva pomoc na e, budovanie kapacity a implementáciu reforiem. Ale prajem vám veľa úspechov. Je to veľmi zaujímavý program. Ďakujem. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ďakujem. Sú ďalšie otázky? Nie, tak dám slovo pánovi Rierovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, samozrejme, ďakujem pekne pánovi Martinesovi a pánovi Mičelovi za prejav podpory, za vaše a ďakujem za vaše otázky. Naozaj si myslím, že prvá otázka pána Martinesa, ale aj otázka pána Martin Michela majú uh, niečo spoločné. Nuž v prvom rade, aký záujem majú dotknuté krajiny. Podľa mňa nie sú žiadne pochybnosti o tom, že európsky trh, i keď nie len európsky trh, e, e, e produktov lesníctva sa mení a vaša podpora, vaše aktivity hovoria o tom, že európskych občanov stále viac znepokojuje otázka legálnosti e, ťažby dreva alebo dreva, ktoré kupujú priamo alebo nepriamo e, vo forme napríklad nábytku. Takže z dlhodobého hľadiska krajiny, ktoré podpíšu dohody o VPA e, získajú určitý bonus, výhodu na trhu a to zabezpečí pre nich e, e, lepšie možnosti prístupu na náš trh. Samozrejme, môžeme to preberať aj v hypotetickej rovine, ale určite ste čítali články, ktoré e, vysvetľujú, e, ako sa mení náš trh. Napríklad, keď v roku 2011 dúfame, e, že budeme dovažať už prvé drevo, ktoré bude označené ako certifikovaný, certifikovaný výrobok z Gany, práve vtedy bude najvhodnejší čas eh, rozbehnúť informačnú kampaň za podporu Európskej komisie o tomto procese označovania výrobkov s tým, eh, aby to bolo prospešné pre nás všetkých. Takže tento prvok by som chcel zdôrazniť osobitne. Ďalej, eh, čo z toho má Gána? Keď prostredníctvom takéhoto označenia E, prispiejeme k zniženiu nelegálnej ťažby, potom e, zvýšia sa e, výnosy tohto odvetvia a schopnosť krajiny sa rozvíjať sa tiež vzrastie. Napríklad Liberia pred občianskou vojnou a nepokojmi lesníctvo bolo jedným z kľúčovým, kľúčových odvetví a teraz dáva nulové výnosy. To znamená, že snaha nastoliť poriadok, náležitú správu a riadenie v tomto odvetví. E, z tohto hľadiska to by bolo veľmi prospešné, pretože e, toto odvetvie by mohlo poskytnúť viac zdrojov e, na účely rozvoja. Brazília a Venezuela, nuž ide o paradigmu toho, čo sa môže stať aj inde. Napríklad e, e, e, Ghana alebo Côte d'Ivoire ak sa Ghana dostane e, do procesu e, zlepšenia e, riadne veci verejných, správy veci verejných, je možné zabezpečiť aj transfer dreva z Côte d'Ivoire do Gany. Takže to sú E, iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť riešiť e, tento potenciálny problém. A je tu aj e, návrh komisie zabezpečiť náležitú kontrolu, v rámci ktorého každý dovoz dreva musí sa uistiť, že drevo, ktoré dováža, bolo ťažené zákonným spôsobom. V tomto návrhu náležité kontroly, e, ktoré budete čoskoro e, posudzovať, prípadne ste už ho aj posudili, Tam sa uvádza, že e, každá krajina, ktorá podpíše takúto, dohoda, takúto dohodu, bude považovaná za krajinu, kde táto kontrola už bola zrealizovaná. A tým by sme mohli pôsobiť aj proti takýmto dramatickým javom. No, zrejme v Afrike to nie je až také dramatické, ale e, vy ste e, spomenuli to ohľadom e, Južnej Ameriky. A napokon otázka pána Michela. V týchto odvedových programoch určených pre Ganu by sme chceli podporiť. Samozrejme, to bude závisieť od e, tej ktorej krajiny. Chceli by sme pomôcť ministerstvu životného prostredia, aby presvedčilo ministerstvo financí, že tento proces treba podporiť, že to, čo budeme financovať prostredníctvom e, e, tohto programu, zabezpečí E, e, všetko, čo je potrebné, čo je samozrejme e, zložité, alebo treba to vystupovať cez všetky etapy prevozu dreva. Takže v prípade Gane, okrem poskytnutia podpory budovanie technických kapacít lesníckej komisie, budeme podporovať aj tento systém monitoringu Samozrejme, všetko bude závisiť od rozhodnutí na úrovni vlády, pretože je tu e, konkrétna podpora e, dohoda o podpore rozpočtu. Tematický program životné prostredie umožňuje podporu formou technickej podpory na posilnenie kapacít rôznych odborov a misií, ktoré majú na starosti lesné hospodárstvo. Ale ako si viete predstaviť, tento proces je veľmi komplikovaný. Ale v mene komisie by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť. Poprosím vás, aby ste kedykoľvek, či už individuálne alebo spoločne, nás mohli osloviť. Môžete diskutovať s nami o